Môžeme začať zasadnutie. okay. Hmm. Welcome to the afternoon session of uh, the Vítajte na popoludnejšom zasadnutí nášho výboru pre bezpečnosť a obranu a začneme rovno s bodom číslo 7 na našom programe a to je verejné vypočutie na tému Sahel, čo je región vysoko rizikový pre bezpečnosť Európskej únie. Chcem tu privítať našich panelistov. Poprvé doktorka Kristina Barrios, ktorá pracuje v Inštitúte pre bezpečnostné štúdie v Paríži. Je to senior, eh, alebo teda predná analytička, senior analyst. A potom tu máme eh, veliteľa Petra Mišla Žena, ktorý je odborníkom tiež na region Sahelu a Afriky. V súčasnosti je zodpovedný za všetky projekty EÚ v oblasti boja proti terorizmu v regióne Sahelu. Takisto bol hlavným poradcom v oblasti mieru a bezpečnosti v Afrike pre viaceré európske inštitúcie. Takisto, takisto tu chcem medzi nami privítať pána Hansa Petra Šadeka, ktorý je z našej diplomatskej služby EAS a on tiež určite prispieje k našej diskusii. E, jeho odbornosťou je bezpečnosť v západnej Afrike. Nechcem teraz e, nejako dlhšie našich panelistov predstavovať. Máme bohatý program, takže rovno poprosím pani doktorku Barrios, aby vystúpila. Nech sa páči. Ďakujem pekne, volám sa Kristina Barrios, som senior analyst v Inštitúte pre bezpečnostné štúdia. Sedím v Paríži, ale sme s agentúrou eh, v rámci Európskej únie a eh, venujeme sa rôznym bezpečnostným otázkam. Ja napríklad sa vedom téme Európy a Afriky a preto tu aj dnes e, som, aby som e, s vami sa podelila o analýzu bezpečnostnej situácie v regióne Sahelu. Chceli by sme načrtnúť taký všeobecný obraz dnešnej situácie a potom v rámci otázok a odpovedí možno e, môžeme prebrať nejaké detálnejšie záležitosti. Moja prezentácia bude skôr kratšia, ukážem vám možno nejaké mapy, aby sme vedeli, o čom hovoríme. Na úvod eh, chcem eh, vám predstaviť región Sahelu z hľadiska nie čisto bezpečnostného, pretože treba pamätať na to, že to eh, je región, ktorý je nestabilný a to z hľadiska dlhodobého. My v minulosti sme sa na túto tému pozreli skôr z hľadiska rozvojového alebo humanitárneho, ale momentálne už je to relevantný region aj z hľadiska bezpečnostného, ako dobre vieme. V tomto regióne je situácia veľkej chudoby, e, a situácia mnohých slabých vlád, kde najmä v severnej časti mnohých týchto krajín vlastne štát ani de facto prítomný, prítomný nie je Ehm, v niektorých krajinách, napríklad Niger, je veľký demografický tlak, eh, potom vlastne obchoduje napríklad s drogami alebo inými nezákonnými produktami v rámci e, trhu. Čiže to sú všetko otázky, ktoré možno nesúvisia priamo s bezpečnosťou, ale ovplyvňujú ju. A je to situácia, ktorá je dlhodobo známa. Už sme o nej počuli aj v minulosti. E, mnohí o tom vlastne hovorili dopredu a dlhodobo rôzne mimovládky, rôzne systémy včasného varovania e, dlhodobo upozorňovali na to, že región Sahelu je nestabilný a naďalej e, sa vyvíja bohužiaľ práve týmto smerom. Potom je tu dôležitá otázka potravinovej bezpečnosti v rámci teda celej e, rozvojovej mm, širšej témy, pretože nedostatočná výživa v tomto regióne je jedna z najhorších vôbec e, z celého sveta. Možno na tej mape to nevidíte až tak veľmi dobre, ale na tej mape je e, nakreslené, to sú tie tmavšie e, oblasti, oblasti, kde naozaj dochádza k veľkej podvýžive. V zásade máme 20 miliónov ľudí, ktorí tento rok sú vystavení možnosti potravinovej, nedostatku potravinovej bezpečnosti. Čiže aj z tohto hľadiska je to problém, ale plus sú tam teda aj tie bezpečnostné e, výzvy, o ktorých ešte budem hovoriť. Chceme sa najviac e, sústredovať na napríklad vojenské operácie MINUSMA, na terorizmus, e, Mali. Bolo by zaujímavé napríklad hovoriť aj o tej MINUSME a potom samozrejme vyplývajú táto téma prepojená aj napríklad na Líbiu, na Boko Haram a potom je to otázka eh, angažovanosti alebo neangažovanosti medzi nami a štátmi eh, v regióne. A potom by sme možno tak detaľnejšie mohli hovoriť o úlohe EÚ, čo EÚ spravila alebo mohla by spraviť lepšie. Takže, keď ide o bezpečnostnú situáciu, teroristické hrozby a nakoniec aj generál o tom bude hovoriť. To je vážna téma. Dobre, vieme, že v regióne Sahelu je veľa teroristov. Približné čísla sú okolo 3000, aj keď samozrejme nemusí to byť presný odhad, a je tam veľa aktérov. Akmi, Almurabitun, Ansardín a tak ďalej. Chcem v tejto súvislosti zohľadniť dva trendy. Poprvé, otázka, či ideme smerom ku konfrontácii medzi akmi, teda Al-Qaida v Magrebe a islamským štátom. To je, myslím si, e, zaujímavá otázka. E, zatiaľ na vás odpoveď nemáme. A potom máme isté rebotské skupiny, ktoré e, tvrdia, že sú prepojené na islamský štát, ale v tomto konkrétnom regióne skôr platí, že ak mi je silnejšia organizácia, teda že sa jeho nadalej zostáva teritorium Al-Kaidy v tomto zmysle. E, ale potom je tu otázka, akým spôsobom e, e, treba sledovať, a určite to treba, treba sledovať, akým spôsobom niektoré, niektoré tieto rebelské skupiny sa prihlasujú skôr k islamskému štátu. Potom sú tu situácie nebezpečné vo viacerých susedných krajinách Líbia, Níger a potom aj situácia a v rámci operácie Barchan, čo je francúzska operácia, ktorá mala istú podporu zo strany niektorých európskych krajín a uvidíme, či tam bude ešte ďalšia podpora. Čiže sú tu rôzne e, špeciálne jednotky, ktoré už tam e, konajú používanie tých e, bezpilotných letadiel dronov, Čiže dá sa povedať, že ideme asi smerom k istej amerikanizácii e, toho konfliktu v regióne, keďže tie rizika sú tam čoraz väčšie a francúzske jednotky sa snažia nejako s nimi v rámci možnosti vysporiadať. E, map nie je veľa a toto je mapa, ktorá <laughs> naozaj nie je ľahká na dešifrovanie, ale v každom prípade vám chcem ukázať tie modré šipky, ktoré tu vidíte, ktoré hovoria o obchodovaní s drogami a tie červené šipky zase tie hovoria o toku nezákonných migrantov. Chceli by sme indikovať akorát, aká je zložitosť týchto šipiek a e, vidíme, že tie viaceré šipky prechádzajú cez celý región, cez celý teritorium Sahelu a ak sa na to pozrieme z pohľadu afrického kontinentu, tak vidíme, že Maroko je krajina, ktorá je dôležitá hľadiska migrácie, samozrejme na území Líbie, Lampedusa a teda hranice s Líbiou, to je relevantná téma. A potom v oblasti obchodovania s drog vidíme, že tam skôr dochádza k šípkam, skôr v prípade E, Tuniska či Alžírska a teda spolu s tými marockými šípkami sa to komplikuje celkovú situáciu. Takže podľa toho, o čom hovoríme, asi budeme vidieť rôzne kanály v rámci tohto teritoria. Mali. Neviem, či ste sledovali aktuálne správy, ale ak áno, tak asi ste videli, že hm, rokovania stagnujú, možno, že čo skoro bude nové kolo, možno kolegovia z EAS nám k tomu povedia viac, ale ja si myslím, že Mali je pod tlakom, pokiaľ ide o tú mierovú dohodu. Myslím, že tomu rozumejú a je istý tlak v rámci vlády v Mali, aby teda sa dopracovali takéto dohode a dúfam, že sa to aj stane. Potom ešte otázka, aká alebo nakoľko dobrá tá dohoda aj bude. My nevieme, Eh, nakoľko táto vláda, ktorá mm, naozaj nechce decentralizovať eh, moc, ústupí eh, rôznym skupinám, ktoré majú svoje požiadavky a ktoré majú aj vlastné e, e, rozdiely medzi sebou, napríklad MNLA, GATIA, MAA a tak ďalej. Čiže tie rokovania vôbec nie sú v súčasnosti jednoduché. Máme nového premiéra v Mali. Je to človek, ktorý má skúsenosti z negociácií, čiže určite aj tie rokovania do budúcna budú prioritou pre vládu. Pokiaľ ide o nejaký ten postup, to posledné prenikanie rozvojových e, projektov, a teda peňazí z nich, e, je to veľmi neuspokojivé, hoci sme na to už mali dostatočne dlhý čas tu by bolo fajn, keby sme nejaké nové e, trendy pozitívne v tejto oblasti videli, kde sú tie cesty, kde sú tie prvé projekty, ktoré by mohli e, v praxi zmeniť a vylepšiť situáciu a dať ľuďom istú nádej. V Mali je štát slabý, je tam veľmi intenzívna korupcia a vlastne v severnej časti krajiny štát nie je príjemný. E, E, pardon, prítomní a dokonca sme v prípade terorizmu nevideli ani jedno súdne e, konanie, takže to je iba príklad e, toho, ako ťažko je možné rátať s kolegami z Mali ako, nejakých, ako s nejakými partnermi na podporu bezpečnosti v Sahelu, keď oni, ich vlastné štruktúry sú slabé. Obyvateľstvo možno stráca e, trpezlivosť, stráca nádej. Videli sme aj nejaké incidenty v posledných dňoch, pokiaľ ide o karikatúry Charlie, Čiže naozaj musím povedať, že naše misie e, CSDP tam majú veľké výzvy, pokiaľ ide o EUTM, mali dopad alebo trvalo udržateľnosť tých jednotiek, e, ktoré školíme, to je otázka. A potom je tu otázka vlastne kapacity a výbavy. A to bude čoraz e, dôležite, dôležitejšie aj v najbližšom období. Čiže tie bezpečnostné výzvy sú tam e, veľmi e, veľké, ale najvyššie aj tá politická instrumentalizácia vojenských jednotiek. Po tom, čo sú vyškolené, tak tieto jednotky sa rôzne používajú zo strany vlády v Mali, e, možno, že aj štruktúra vedenia či velenia sa tam môže meniť podľa politickej situácie v krajine, takže naozaj je to veľmi náročná situácia. Potom pokiaľ ide o EUCAP Sahel mali. To sa e, pomaly e, začína e, táto aktivita, školenie policajtov, žandárov, tzv. Guard National. To je zaujímavá téma, pretože tie školenia prebiehajú inde, ale nie v prípade Guard National, čo je podľa mňa pridaná a dobrá pridaná hodnota v prípade EUCAP Sahel Mali, ale opäť budeme vidieť, že je to do istej miery obmedzené v prípade režimov alebo systémov. Napríklad do akej miery tu na, ľudia môžu pracovať na revízii kurikula. E, možno, že to bude kvalitnejšie, ale pokiaľ tí ľudia, ktorí sa do týchto jednotiek e, príjmu, e, nebudú kvalitní, tak to vylepšené kurikulum nám nepomôže. Napríklad, keď nemôžeme to my ovplyvniť, napríklad, aby tam neboli príjmaní ľudia, ktorí nevedia písať či čítať, tak je to problém. A to sú presne veci, ktoré budú mať dopad na to, či EUCAP Mali môže mať nejaké, EUCAP Sahel Mali, pardon, môže mať nejaké dlhodobé pozitívne dopady. Ďalšia téma minusma a pokiaľ sa chcete k čomu z tohto vrátiť, tak eh, nie je problém v rámci otázok a odpovedí. Myslím si, že minusma je veľmi dôležitým prvkom Sahelu. Tiež ilustruje to, že medzinárodné spoločenstvo je zaangažované v tomto regióne, čiže je to takmer e, nová operácia, ako bolo v prípade Konga. Naozaj sa k tomu blížime a je to veľmi zaujímavá história tejto operácie. Videli sme, že regionálna organizácia ECOWAS bola možno prvá, ktorá mala záujem o intervenciu v oblasti bezpečnosti. Potom to prešlo na Africkú úniu, potom to prešlo ako operácia na OSN, čiže je to veľmi zaujímavý precedens, a je to dôležitý aktér, ktorý sa rozvíja svojím spôsobom. Čiže je to veľká operácia prevažne afrického charakteru, to treba zdôrazniť, že 75% jednotiek sú z Afriky, najmä zo západnej Afriky a má to dopad pozitívny aj negatívny, môžem sa na to pozrieť, pretože sú tam isté politické agendy v prípade niektorých týchto kontingentov, ale sú tam aj iné dôležité aspekty, zaujímavé aspekty, ako napríklad výrazné čínske investície do MINUSMA. Máme tam 400 čínskych e, jednotiek, to je veľmi netradičné číslo na bežné čínske pomery v rámci OSN. A potom je otázka, či e, MINUSMA ide smerom k e, udržiavaniu mieru a ozbrojovaniu, pretože sotva zvládajú vymáhanie tých ako tak e, stabilných situácií. Videli sme v posledných dňoch a týždňoch nejaké incidenty, prestrelky a tak ďalej a otázka je, e, do akej miery Minusma sa s tým dokáže vysporiadať. V roku 2014 Minusma mala rekordné straty na životoch e, alebo zranených ľuďoch, 28 mŕtvych, 75 zranených, takmer každý týždeň tam sú nejaké útoky a Videli sme aj v poslednom období, že sa útočí na minusmu. A nie je to vždy tak, že misie OSN e, dostávajú alebo zaznamenávajú takéto veľké straty, takže treba to naozaj zdôrazniť v prípade, v prípade tejto mladej misie. V prípade EU je to e, samozrejme relevantná informácia, pretože máme tam veľa vojakov z Holandska, niektorí zo Švedska, ktorí, majú spravoda- ktorí pracujú v rámci spravodajskej jednotky v Timbuktu. A potom sú tam niektoré možno symbolické, čo do počtu ľudí, ale tiež e, z hľadiska symbolického alebo takého e, angažovanosti, hľadiska angažovanosti sú to dôležité čísla aj v prípade iných krajín. Potom e, efekt vplyvu situácie v Libii a Nigerii na región Sahelu. Líbia to určite je e, krajina, ktorá bude mať e, dopad na Sahel. E, vieme, že tá situácia po páde Kadáfiho vlastne spôsobila, že viaceré veľké objem zbraní sa dostal napríklad do Mali a potom Nigeria. Vidíme, že Boko Haram má dopad aj na Severný Kamerun, aj na Niger, aj na Čad a teda tým pádom táto otázka Sahelu, sahelskej bezpečnosti sa vlastne rozširuje aj na Nigériu, ktorá bude musieť, keď nerada, nejakú úlohu zohrávať. V prípade Libie nestabilita, možno Tunisko alebo Alžírsko to dokážu nejakým spôsobom uh, obmedzí, nakoľko bude mať nestabilita Líbie dopad na ich vlastné režimy, ale v prípade tých regiónov v Sahele, Saheli tam takáto možnosť nie je. Tieto krajiny budú tým ovplyvnené a vyplýva to z tej bežnej situácie, bežných tokov, ale aj kvôli terorizmu. A Niger a Čat vlastne teraz si vyžadujú intervenciu OSN v Líbii a to je niečo, čo Alžírsko napríklad si rozhodne nevyžaduje. Čiže tieto efekty vyplývajúce z Libie sú zložité, sú komplikované, ale výrazne e, narastajú. Madama, e, e, to je v rámci Nigeru, pri Líbi príčade to je čoraz kľúčovejšia záležitosť, pretože je tam nová francúzska základňa pre Barchan, a ťažko môžeme nazvať toto nejakým mestom, nie je to mesto, je to skôr nejaká pevnosť v púšti, ale v každom prípade uvidíme zmeny v miestnom kontexte. Kvôli týmto novým udalostiam, kvôli týmto novým trendom tomu tak bude. Máme tu nomadov Tubu, ktorí majú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o monitorovanie hranice medzi Líbiou a Čadom istým spôsobom a títo ľudia sú zodpovední za to, aby niektorá, niektorý ten tok eh, prechádzal alebo prípadne neprechádzal a majú veľmi špecifický vzťah s režimom v Čade. Napríklad v tomto prípade Tubu boli historicky nepriateľmi daného režimu, takže je možné, že tam budú noví aktéry, nové zmeny, keďže tie dopady situácie e, v Líbii na tieto krajiny budú čoraz zjavnejšie. Ďalej Boko Haram je veľmi dôležité v prípade Sahelu, spomenuje Boko Haram samozrejme. Jasne vidíme, ako je táto téma dôležitá Mali sme stretnutie s 13 e, krajinami, bol tam špeciálny zastupca aj náš pre Sahel. Ten tiež e, v rámci toho stretnutia v, rámci toho stretnutia v, Namej, v Niamej videl, aká je situácia, ale napríklad na tom stretnutí nebola prítomná Nigeria, čiže je dôležité pozrieť sa na to, ako sa bude táto situácia vyvíjať. A chcem zdôrazniť vzťahy medzi Boko Haram a sahelskými teroristami. Podľa toho, s kým sa rozprávate, tie hodnotenia sú rôzne. Niektorí ľudia si myslia, že tam silné pripojenia, prepojenia nie sú, že sa možno niekedy rozprávajú po telefóne, že možno sú nejakí bojovníci z Boko Haram, ktorí prešli k Mujaho, že možno nejakým spôsobom ich školili na tému, ako využívať YouTube, alebo čo by mohol byť kalifát. Ale iní tvrdia zase, že žiadne prepojenia neexistujú a že to sú vlastne odlišní aktéry, že Boko Haram koná nezávisle od Mujao alebo iných teroristov v regióne Sahelu, ktorí sú skôr prepojení na AKMI a teda nie na Boko Haram. Myslím, že treba E, do istej miery príde sa skôr e, na stranu tých, ktorí hovoria, že sú tam isté prepojenia medzi Boko Haramom a medzi sahelským terorizmom, pretože sme videli isté incidenty, ktoré, na základe ktorých sa naozaj e, zamyslíte. Napríklad nigerijskí teroristi pomohli ľuďom dostať sa z väzenia a dostanú sa z toho väzenia práve e, ľudia z Boko Haram, čiže e, Mujao spôsobí e, túto situáciu uniku z väznice, ale tí, ktorí sa dostanú von sú z Boko Haram, tak zjavne asi tam nejaké prepojenia budú. A keď sa pozrite na tú mapu, tak je to pár sto kilometrov, ale to nie je až e, taká veľká vzdialenosť, najmä v tej e, časti Nigeru, Nigeru nie je to taká veľká vzdialenosť k severnej, alebo od severnej Nigerii. Čiže myslím, že to je celkom rozumné vidieť tam tieto e, vzťahy. A vieme, že máme aj isté oddelené skupiny, ako napríklad Ansaru, ktoré sú e, nezávislé alebo relatívne nezávislé a nebezpečné. Potom e, ďalšia situácia je tá, že miestni obyvateľia vlastne E, trpia toto situáciou. Máme si to krajina, ktoré sú e, naj... Čad as well. Utečenci prichádzajú do Čadu, čiže sú tam utečenenské tábory, ktorí e, sa zriadujú aj na miesta, kde vidíme ochorenia v súvislosti s cholerou. Čiže nie je to len problém s Boko Haramom, je to humanitárna katastrofa, detská oberná cholera veľmi nebezpečná situácia, ktorá sa zhoršuje. A takže z tohto hľadiska ide o Sahel v prípade Nigeru a Čadu. Mm. The big question that Zna- významná situácia, ktorá vyvstáva pred medzinárodným spoločenstvom, spočíva v tom, ako posúdiť stanoviska vlád a režimov e, v tomto regióne, ako sa rozhodnúť, s kým sa oplatí spolupracovať, lebo existujú obrovské množstva inštitúcií, je tu ECOAS, proces Denwachot, ktorý sponzorujú Africká únia, je, samozrejme je tu OSN, e, G5, čiže kľúčové krajiny Sahelu. E, mm, je tu sahelská stratégia, ktorú e, uznávame, ale s kým treba spolupracovať, aké to bude mať dôsledky. E, mm, tu sú viaceré otázniky, nemáme ešte jednoznačnú odpoveď. Je veľmi dôležité, aby sme hodnotili dôsledky spolupráce s G5, to sú tie 5 štátov, označených bielou Mauritánia, Mali, Nigérie, Čad eh, a Burkina Faso. Prípadne eh, je tu možnosť spolupráce s širším regiónom eh, ECOWAS. To sa vyznačuje čer, červeno-modrou líniou. Je to Západná Afrika, nie tam však Mauritánia, Čad a Alžír. Al- a to je kľúčový subjekt e, e, v súvislosti s Sahelom. E, Africká únia vytvorila proces tlačok, tá by mohla, mm, tento proces by mohol byť zaujímavý z hľadiska prípadnej úlohy Alžíru. Čo teda máme? Nepochybne G5 sa javia protiažkami, s ktorými by sme asi najlepšie spolupracovať. Eh, to má určité dôsledky pre Burkina Faso. Táto krajina je v zložitej situácii, nevieme, čo s ňou eh, eh, dokonca aj vojaci z Burkina Faso v Minuse majú problémy, ale Burkina Faso je zároveň dôležitou krajinou, ktorá patrí do regiónu Sahel, takže treba si všimať dôsledky to, že by sme mohli e, e, odložiť na fázu ad acta a skôr spolupracovať so Senegalom. To by mohlo byť e, veľmi dôležité z hľadiska boja s radikalizáciou Táto eh, krajina má zaujímavé skúsenosti s reformou sektora bezpečnosti, zohráva určitú e, úlohu v regióne, ale niektoré ostatné štáty, ako Mauritania, nie rada by videla Senegal v skupine G5. Čiže čo s tými krajinami, ktoré budú akože e, nuka, ale nie, alebo mimo, G5 teraz volá po intervencii v Líbii. Čo to znamená? To znamená, že budeme musieť posilniť bezpečnostné zložky, a zvážiť e, ich vyslanie do Líbie. Prípadne by sme mohli e, vytvoriť medzinárodný proces, pretože napríklad Čad je zastúpený teraz v Bezpečnostnej rade. Čo chcem zdôrazniť? Politická situácia vo všetkých tých piatých štátoch je nestabilná. Čad má režim e, s prezidentom, ktorý pri moci viac ako 20 rokov. Niger tam je parlament, zhromaždenia a sloboda tlače je veľmi pochybná v Mauritánii. E, majú vlastné problémy. Je to otázka Moroka a úlohy Moroka v e, danom regióne. Burkina Fasa, o tom si vieme svoje, ďalej Mali. S, e, s touto krajinou som začala svoju prezentáciu. Eh, tejto krajine sme venovali najväčšiu pozornosť počas eh, eh, uplynulého roka a pol, ale ako to dopadne s transformáciou, ešte nevieme. V každom prípade potenciálna spolupráca so skupinou G5 znamená, že odložíme na bok Africké únie a ECOSAC. A to má svoje dôsledky. Takže vzhľadom na úlohu Alžíra rokovania o Mali teraz prebiehajú v Alžíri, to je veľmi dôležité. Presunula sa to do Alžíru. A je tu možnosť toho, že Alžír a niektoré ďalšie krajiny, ktoré nie sú súčasťou skupiny G5, prípadne ale ďalšie inštitúcie ako Komisia e, Čadského jazera by mohli tiež riešiť hrozbu uh, Baku Haram a mohli by vytvoriť aj regionálne e, ozbrojené síly e, e, zaangažovaných krajín v okolí Čaského jazera. Aj toto by sa mohlo použiť v prípade, že budeme, nebudeme chcieť príliš zdôrazňovať úlohu G5. Predtým, ako prejdem k záverom, chcel by som zdôrazniť, že z hľadiska EU členské štáty, Únia, samotná Únia sa výrazne angažovali. Máme regionálny akčný plán, ktorý sa teraz tvorí, ale je veľmi zaujímavý z hľadiska e, hĺbšej spolupráce, ale z hľadiska bezpečnosti situácie by som asi spomenula tieto tri veci. Jednak islamistický terorizmus, to je niečo ako žolik. Nevieme, ako to dopadne v Afrike. Úprimne povedané, e, neviem sa v tom zorientovať. E, konštatujeme, že príslušné režimy alebo obyvateľstvo nemajú skúsenosti s radikalizáciou a zda s výnimkou e, Alžíra. Nevieme, ako to vyústie. Takisto to bude určité prekvapenie v súvislosti z boku chrám predsednička vyzýva rečničku, aby e, tá e, ukončila svoju prezentáciu, pretože viacerí účastníci e, sa hlásia o slovo, budú mať otázky. Takže ostatné dve hľadiska. Nož, naša angažovanosť je na vratkých základoch. Máme dočenie s autoritárskymi režimami, ktorí sa stavajú našimi spojencami v boji s terorizmom, v snahe zabezpečiť, e, zistiť bezpečnosť. To má určité dôsledky pre Alžír alebo Nigériu z hľadiska Boko Haramu. A e, v súvislosti s Úniou e, chcel by som zdôrazniť potrebu ďalšej angažovanosti so zohľadnením možných ďalších faktorov. Treba uplatniť regionálny prístup G5, e, to je určitý region, i keď v skutočnosti sa to vyvie skôr cestou e, bilaterálnych konzultácií, mali by, nemali by sme mať príliš veľké prehnané e, očakávania od minusmy. Musíme e, e, e, zabezpečiť, aby e, e, naše úsilie v Mali bolo úspešné. Investovali sme do toho veľa a treba podporovať e, lokálne projekty, občianskú spoločnosť, e, demokratizáciu, mal, mal by som zdôrazniť práve toto hľadisko, lebo sme v parlamente a pre nás je dôležité podporovať demokraciu a podporovať túto myšlienku aj v regióne Sahel. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán generál Pierre Michel Žernal, máte slovo. Okay. rokov nepôsobím aktívne ako generál, e, čiže e, nie som už aktívny, ale pracujem naďalej na téme Afriky v rámci Európskej únie a mám veľký záujem práve o region Sahelu, pretože bol som zástupcom práva na Solanu pre Somalsko v roku 2010 a teraz už 3 roky sa venujem dvom projektom Európskej komisie. Jeden sa venuje štátom ako napríklad Niger, Mali, Mauretánia. Snažíme sa im pomáhať lepšie zohľadňovať problém terorizmu, pokiaľ ide aj o bezpečnostné jednotky, aj o spravodlivosť a takisto sa venujem aj projektu, ktorá sa venuje Boko Haram. Máme tam spoločnú, spoločnú štúdiu s kolegami a takisto som začal pracovať na projekte podpory nigerijskej vláde, aby oni mohli lepšie zohľadniť alebo pripraviť nejaký nový prístup e, v prípade Boko Harama, teda iný prístup ako najprv strieľať a potom možno diskutovať. Ja budem hovoriť najmä o tej zóne, ktorá ide od západnej Afriky, e, Mauretány až po Somalsko, pretože vidíme, že nie je to dlhé obdobie. Prvé prejavy e, násilného extrémizmu v tomto regióne sa začali vlastne iba v roku 2005 a vidíme, že po tom, čo boli rôzne etnické vojny, ktoré prebehli v týchto štátoch, tak e, vzniká tam nový e, fenomén extremistického násilia. E, tá nie je iba čisto islamistické, to nie je iba čisto islamistické, pretože ak máme prepojiť tieto hlavné miesta extremistického násilia, tak čas z toho je, áno, islamistické, ale iné je aj kresťanské, alebo síce možno moslimské, ale nie salafistické. Čiže hovorím to preto, aby sme nemali pocit, že iba islám je zodpovedný za extremistické násilie. Je to jav, ktorý v tomto regióne Afriky je relatívne rovnomerne rozložený. Čiže máme tu tri oblasti. Prvá oblasť e, sa týka najmä Mali a tam e, od roku 2013 sa to rieši v rámci prítomnosť, teda je tam, je tam teda jednak ACMI, aká ide v, islamskom, v e, islamskom Magrebe a potom napríklad Múča alebo a niektoré ďalšie hnutia, ktoré sa týkajú najmä Tuaregov, a teda tohto etnika. A sú to hnutia, ktoré sú aktívne e, v Mali, ale napriek svojim vojenským problémom e, zvažujú aj možnosť e, zasahovania do Mauretánie, Nigeru a vidíme, že získajú alebo získavajú aj novú základňu ktorá sa nachádza na juh od tohto regiónu a takto častokrát nakoniec aj býva. Potom druhá zóna radikálneho islamizmu, tá sa týka najmä Boko Haramu v Nigerii, už sme o tom hovorili. Boko Haram v Nigerii je druhá najväčšia teroristická organizácia, ktorá najviac e, zabíja, ktorá najviac násilia spôsobuje v súčasnosti hneď po islamskom štáte Víria v Syraku, ak si e, dobre spomínam, tak už len ten útok v Bage pred približne 10 rok, e, dňami, kde zomrelo okolo 2000 ľudí, tak vlastne možno dokonca ešte predbehli islamský štát v tejto hroznej štatistike. Tato, toto hnutie Boko Haram tiež sa rozrastá, rozširuje, e, rozširuje sa do troch susedných krajín. Jednak máme tu Kamerun a vidíte, že vojenská prítomnosť Boko Haram už asi 3 roky je na druhej strane kamerúnskej eh, hranice a teraz za posledných 6 mesiacov je to, dá sa povedať, eh, vojna. Naozaj boli tam únosy, veľké násilie, takže naozaj Boko Haram aj eh, koná v Kamerune. A potom takisto sa rozšírili aj do Čadu a Čad je taká istá základňa, najmä logistického charakteru pre Boko Haram. E, pretože častokrát e, z logického hľadiska oni práve prechádzajú cez túto krajinu. A potom juhovýchod e, Nigéru, tam sa tiež už Boko Haram dostali, videli sme to aj teraz v nedelu, bola tam veľká demonstrácia a boli tam aj prítomné zastavy práve Boko Haram. Takže vidíme, že takáto, tak povedz, rakovina sa stále rozširuje. A dá sa vysvetliť etnickou blízkosťou ľudí, ktorí tam žijú, pretože Boko Haram v Nigerii to je možno na 80 alebo 90 e, ľudia z etnika Anúry a tých nájdete aj v Čade, aj e, v Nigerii, možno tam sa volajú inak, ale to v zásade je to to isté etnikum a potom tam máme ľudí e, pôvodu Ausa a tých tiež nájdete v týchto troch krajinách. A teda vrátanie Severného Kamerunu. A potom tretie takéto miesto, to nachádzame v Somálsku, tam je tiež extrémistický islamizmus, veľmi pritom máme tam históriu s Al-Shababom, e, ktorý možno nie je momentálne až taký aktívny, ale sa rozširuje sa aj v rámci regiona, regionu. Vidíme, že vplyv Al-Shababu e, na terorizmu máme aj v Kenii, v Ugande, v Džibuti, a najmä v prípade Kene môžeme hovoriť o jednej z hlavných obetí tohto rozširovania sa Al-Shabaab. A tento násilný islamizmus sa e, rozširuje aj e, vo východnej Afrike. Sú potom ešte nejaké ďalšie e, zóny, možno, že nie salafistického charakteru. Máme tu kresťanov tzv. alebo kresťanov možno Lord's Resistance Army v Ugande, tí potom boli aj v Stredoafrickej republike, aj v Sudane, aj v iných eh, krajinách, nie ich až tak eh, veľmi veľa, úprimne povedané, neviem, prečo sme tento problém zatiaľ stále nevyriešili. Potom tam máme ten Democratic Front na Lu, to je Eh, uganské hnutie vo východe Konga, eh, ktoré je veľmi násilné a z hľadiska doktrinálneho sa radikalizuje. A potom máme situáciu v Stredoafrickej republiky, kde sú naozaj extremistické násilia, ktoré nie sú prepojené na náboženské alebo politické hnutie, hnutia, ale proste eh, sú tam kresťania, animisti, tam nejak hum, e, pracovničku z Francúzska uniesli a potom sú tu e, sú, tieto druhá strana, tá je e, moslimská, ale e, nie je to celkom to isté ako v prípade Boko Haramu, že by to bola taká istá alebo veľmi podobná situácia. Potom je tu otázka, či tieto hnutia e, sú koordinované navzájom. Už to tu bolo spomenuté. Isté kontakty tu áno, zjavne sú, ale ťažko by aj neboli, keďže sú vlastne z rovnakej rodiny títo ľudia. Navzájom sa sledujú, komunikujú na internete. Čiže to, že sú v kontakte, to mi príde celkom e, pochopiteľné. Každá armáda v Európe je v nejakom kontakte so susednou armádou. Sú ľudia, ktorí sa tam e, tak povediať, školia aj u jedných, aj u druhých, Boko Haram a Al-Shabaab napríklad sú ľudia v Boko Haram, ktorí e, napríklad pracovali, alebo teda posúli v rámci Budžau e, v Mali. Niekedy sú spoločné akcie, napríklad v prípade e, toho úniku väzňov, ktorý tu bol spomenutý, e, spomenutý, tam bola jasná spolupráca, ale to neznamená, že to je nejaký veľký e, komplot, e, islamistický, salafistický, ktorý sa rozhodol, že bude od Somalska až po Mauretániu ovládať e, celú túto zónu. Nie je to, myslím si, celkom tak, je tam proste menšia miera prepojenia, než by sme toto mohli hovoriť. Ale v každom prípade e, treba aj tak hovoriť o politických a náboženských motiváciách týchto hnutí. Myslím si, že minimálne v prípade Mali, Nigérie, a Somalie, Somalska, je tam istá koherencia. Pokiaľ je to islamistické hnutia. Čiže čím argumentujú tieto hnutia, títo ľudia, aby odôvodnili svoje aktivity. Ľuďom hovoria, pozrite sa, 50 rokov, odkedy vaše štáty sú nezávislé, snažili ste sa napodobňovať ľudí zo západu. Vy ste sa snažili podporovať tzv. demokraciu. Výsledok je, že ste dali moc ľuďom, ktorí sú skorumpovaní, ktorí vás zneužívali, ktorí vás ochudobňovali a chodili ste do škôl, do západných de facto škôl a mali ste kvôli tomu to sa mi pokrok, ale to sa vôbec nestalo práve naopak. Nemáte e, zamestnanie, ste chudobní, ste nešťastní a naopak, pokiaľ budete akceptovať to, čo vám my hovoríme, teda budete akceptovať našu interpretáciu islamu, pokiaľ títo ľudia budú chodiť, alebo naše deti do islamistických škôl, tak možno nebudú bohatší, ale minimálne e, ich duša pôjde po smrti e, do neba a z tohto hľadiska je to už lepšia situácia. Títo ľudia nevždy sú nejakí veľmi vzdelaní, časokrát aj z hľadiska náboženského alebo politického e, to nie sú nejakí geniovia, ale častokrát e, tieto reči majú mm, efektívny dopad na týchto ľudí. Čiže to neznamená, že toto je celé e, vysvetlenie celkovej situácie, ale to, čo oni hovoria, v každom prípade má to istý efekt aj na tých ľudí, ktorí tam žijú. A potom, podobne ako všetky postalecké eh, hnutia na svete. Eh, aj tu eh, platí istý rozmer biznisový, tak to bolo vždy všade aj u nás nakoniec. A častokrát sa hovorí, že tieto hnutia, to sú iba to je nejaká banda gangstrov, ktorá chce obchodovať s drogami alebo s čím. Ja si myslím, si, ja si myslím že ani to nie je celkom pravda, respektíve nie je to celá pravda. Zoberme si príklad, že napríklad od februára 2013. Aspoň som sa na tie čísla pozeral, že musím sa pozrieť, lebo si ich nepamätám presne. To je jedno. V každom prípade od roku 2013, ak si dobre spomínam, v tomto oblúku bolo, oblúku bolo viac ako 100 E, samovražných útokov, to sú ľudia, ktorí sa schválne odpalili. A väčšina z týchto atentátov sa uskutočnila buď v Mali alebo v Nigerii, ale je to prepojené na to hnutie z Mali, čiže viac ako 40 ľudí zomrelo za necelé dva roky v Mali, v Mali niektorí v Nigerii. Potom ďalších 40 v Nigerii približne, potom od eh, apríla 2014 niekoľko desiatok eh, žien, čo je obdobie, kedy eh, títo ľudia z Boko Haramu uniesli tie dievčatá, čo neznamená, nemám teda e, priamy dôkaz, že to sú tí istí ľudia, ale spýtal som sa na túto otázku ľudí, ktorí sú v Nigerii, ale povedali mi, že, teda, a povedali mi, že, je tam môže byť, že tam môže byť nejaký vzťah. A potom e, v Somálsku máme nejakých ďalších približne 10 útakov. Ja som ešte ale nevidel nikdy, že títo ľudia by sa odpalili kvôli tomu, aby ukradli peniaze napríklad e, z banky, inak povedané. A chceme identifikovať 100 ľudí, ktorí za 2 roky akceptovali, že spáchajú samovraždu takýmto spôsobom, lebo potom pôjdu do neba, to si vyžaduje veľkú e, prácu v oblasti manipulácie a takisto zo strany ľudí, ktorí sa odpalili, si to vyžaduje istú e, E, istú mieru odhodlania, aj keď samozrejme môže sa stať aj, že niektorí ľudia o tom ani nevedeli, že mali na sebe uh, takúto výbušninu. Čiže tie problémy sú zjavne veľmi závažné a ak chceme k ním nejakým spôsobom e, pristupovať správne, tak treba tiež to nezjednúšovať. Máme tu jednak ideologický a náboženský faktor, tie sú dôležité, takisto treba zohľadniť aj tie kriminálne aktivity, ktoré sú prepojené, prepojené na tieto hnutia. Takisto treba bojovať proti e, zlému riadeniu a vládnutiu týchto štátov, pretože tá tiež prispieva k tej situácii. Treba takisto vyriešiť problémy ľudskej, ľudskej nedostatku bezpečnosti obyvateľov, to je tiež veľký problém a takisto treba zohľadniť aj e, proste isté spochybnenie celého systému civilizácie, o ktoré tam tiež môže ísť. Je preto podľa mňa veľmi dôležité, aby štáty a ľudia, ktorí sa to týka, boli zhod, e, sa zhodli, pokiaľ ide o to, čo treba spraviť. Nie vždy je to tak. Napríklad v Nigerii vidíme, že ľudia vo vláde vôbec nie sú ochotní aj tú realitu uznať, že taká je. A potom niekoľko problémov treba vyriešiť. Jednak je tu veľmi urgentný e, problém, ktorý treba riešiť a to je otázka z hľadiska vojenského, policajného, bezpečnostného a tak ďalej. Proti týmto veciam bojovať. Ja si myslím, že princíp všeobecného boja proti terorizmu alebo tá dronová vojna, to je vec, ktorá môže trvať 20, 30 alebo aj 50 rokov. Je to stratégia, ktorá sa nikdy neskončí, pokiaľ okrem toho nespravíme aj ďalšie tri veci, o ktorých teraz budem hovoriť Čiže hlavná aktivita, ktorú by sme mali spraviť, je tak, ktorú som povedal. Ďalej, venovať sa politickým a náboženským e, príčinám tejto radikalizácie, ktorú vidíme v subsárskej Afrike. Ale to je zložitý problém. Treba to analyzovať, keď to takto poviem, čo z toho vyplýva. Podľa mňa v týchto štátoch je systém vlády odkopírovaný od e, toho starého koloniálneho systému, napríklad v Nigerii alebo v Mali majú trestný zákon rovnaký ako vo Francúzsku a tento systém e, vládnutia je neprispôsobený tým spoločnostiam, tým ľuďom, ktorí žijú pod týmto systémom. My napríklad e, vzdelávame sudcom, sudcov v Mali a keď nejaký sudca, skúsený sudca v Paríži im e, vysvetľujú, akým spôsobom e, sa napríklad boje proti praniu špinavých e, peňazí, ako sa dajú dokazovať pôvody financií a tak ďalej. Má pravdu ten druhý človek, mu povie, že je to tak, ale v tejto krajine napríklad 80% ľudí má príjem z neformálnych aktivít, takže takéto aspekty E, vlastne vôbec nie sú v súlade s ich bežnou realitou. Takýchto príkladov by som mohol dať ešte oveľa viac. Korupcia, respektíve to, čo my voláme korupcia. Oni majú proste systém, ktorý je založený na klientelizme, na nepotizme, na rodinkárstve, čiže je tam proste sociálny systém, ktorý zohľadňuje si spôsobom mladých, starých, rodinu, čiže nie je to úplne korupcia, ale ak by sme to my e, považovali za korupciu, tak vlastne v celom systéme všetci ľudia sú iba zločinci. Potom treba sa venovať aj problému náboženskej radikalizácie v, tejto krajina, v týchto krajinách, ktoré sú prevažne moslimské. Sú to v zásade laické krajiny a republiky, s výnimkou Mauritánie, tá je moslimská republika a s výnimkou Somalska, ktorá napísala, Somálsko teda napísalo do ústavy, že jediné náboženstvo je moslimské. Koncept e, laickosti e, tak ako poznáme napríklad my, to sa nemôže v týchto krajinách aplikovať, pretože islám tam zohráva veľmi dôležitú úlohu. A nie je možné v týchto krajinách vládnuť bez toho, aby sme tento aspekt e, zohľadnené. Napríklad v prípade Mali máme tam ten eh, moslim, tú moslimskú radu a je to organizácia, ktorá podporuje eh, zvolenie súčasného prezidenta, ale napriek tomu bojuje proti napríklad eh, novému zákonu o rodine Čiže tá situácia je takáto a treba ju zohľadniť aj pri našom uvažovaní. Niger to je sekulárna krajina, alebo teda laická, ale to ešte neznamená, že keď to napísané na papieri, že to tak aj naozaj je. Tých príkladov si môžeme dať veľa. Takže sú to e, krajiny teoreticky e, sekulárne na skutočnosti sú moslimské 80-90-95% e, sú to moslimské krajiny. A potom máme napríklad v Nigerii situáciu, ktorá je rozdelená na viacero de facto štátov. Je to federálny štát, niekde platí e, šaria, niekde je sekulárny režim a tak ďalej. To tiež treba mať na pamäti. Čiže treba aj tieto náboženské aspekty e, zohľadňovať a pokiaľ je možné bojovať proti radikalizácii, je to len, len dobre. Ale my im môžeme pomôcť s tým e, možno financovaním, ale neviem, ako inak by sme to mohli spraviť za nich. Takže riadenie, alebo teda vládnutie. A potom posledná vec, tá je podľa mňa najviac dôležitá, a to je otázka vzdelávania. Keď sa pozrieme na to, akým spôsobom tieto extremistické, náboženské alebo teda násilné salafitické skupiny E, navrhujú, aby sa ľudia vrátili naspäť k vzdelávaniu v duchu Koránu alebo toho, čo hovorí prorok, tak jednoducho je to istá súťaž e, o to, akým spôsobom vzdelávať mladých ľudí. Čo sa potom stane? V týchto krajinách si uvedomujeme, že čoraz viac mladých ľudí, ktorí e, chodili do tzv. západných škôl alebo moderných škôl v úvodzovkách, vlastne odchádzajú z týchto škôl a idú študovať v týchto e, koranských školách, e, alebo teda moslimských školách. E, a tam, e, dá sa povedať, že je ten náboženský prvok oveľa silnejší než tradične, v Afrike býva. A treba si uvedomiť, že vlády by sa mali snažiť bojovať o týchto mladých ľudí a o ich vzdelávanie v inom duchu, ako je to vzdelanie, ktoré dostanú v týchto salafistických školách, pretože potom sa z nich stávajú dobrí rekruti pre tie radikálne hnutia. Čiže treba naozaj sa veľmi venovať tomu vzdelávaniu, treba spraviť to nielen hľadiska intelektuálneho, ale najmä hľadiska finančného, aby proste boli na toto peniaze. Častokrát e, v niektorých krajinách e, nebýva ani 30% e, ľudí v školách, čiže treba, aby čo možno najviac e, mladých ľudí, detí do 15 rokov chodilo do normálnych škôl, aby e, rodičia boli motivovaní, aby tie deti tam posielali. Je to relatívne jednoduché. Ako ich budete financovať? Treba im proste dať peniaze za to, aby chodili e, do školy. Možno, že im dáte tam obed. A to je dobrá motivácia, prečo by tie deti tam mali chodiť. Ľudia, ktorí možno zaplatia aj profesorov, aj za výživu týchto E, deti, tak to bude to najlepšie a tým pádom očkodníme istým spôsobom aj tie rodiny. Oni možno, že si povedia, a takto by sme mali tu, že deti chodia do, ško- do školy a odškodnili by sme rodičov za to, že deti sú v škole a nepracujú. To bola tá kompenzácia za to. Ak dáme deťom jedenkrát za deň jesť 250 dní do roka euro denne, to je 250 eur. A keď to vynásobíte počtom školopovinných detí, tak je to 4 až 5 krát rozpočet na školstvo tej ktorej krajine. A pokiaľ toto nedosiahneme, tak nezvyťazíme v tomto boji o vzdelanie, ktoré by vzdialila túto mládež od tmárov z rôznych nutí. Takže je to otázka celkového návratu, odklonu od radikalizácie. A teraz otázka je, aká stratégia by sa mala zvoliť a kto by to mal robiť. Myslím si, že by sa toho mali ujať tie miestne štáty my, Európania, sme príliš ďaleko a príliš nešikovní, aby sme to vedeli priamo riešiť a to nie je ani naša úloha. Avšak im môžeme pomôcť dočasne riešiť bezpečnostné problémy, ktoré majú a ktoré riešiť nedokážu. A táto stratégia by mala byť globálnou stratégiou, cieľenou stratégiou. Tu môžu zohrávať úlohu aj externí partnery v boji proti radikalizácii, extrémnej radikalizácii a myslím si, že sa musíme pýtať, akú politiku vedie EÚ a členské štáty. Myslím si, že táto situácia napriek retorike podstate vedie ďalej k tomu, že sa ako keby sme snažili diktovať, čo sa má diať, ako keby sme mali univerzálny model hodnot, ktoré treba riešiť a pod to zamienkou, že financujeme väčšinu akcií. Mojou úlohou nie je ukazovať cestu, ale zrejme by sa bolo treba nad tým zamyslieť a položiť si otázku, prečo prvé kritérium hodnotenia významu našej pomoci je finančné kritérium a nie kritérium efektívnosti v teréne ale u príjmajúcich krajín je treba, aby odviedli veľký kus práce, úsilia Afrike sa hovorí, že ruka, ktorá e, bere, je ni, nižšie než tá, čo dáva, ale to by sme mali opustiť túto predstavu. Hovoríme tu o kultúrnych rozdieloch a predsa tie krajiny, o ktoré ide, tie krajiny musia byť to vedúcou silou a nemôžu sa obmedziť len na úlohu príjemcu a občas povedať nie, ďakujeme, to nám nedávajte, dajte nám radšej niečo iné. Je potrebné, aby toto spoločné úsilie bolo e, účinné. A tieto krajiny by mali tiež geograficky, tematicky a ľudsky definovať, kde a ako chcú a za, zacíli toto úsilie pretože snažiť sa všade na všetkých frontoch znamená, že sa nikam nedostanete. A to je zodpovednosť afrických priateľov. Oni vedia, kde potrebujú niečo posunúť vpred, i keď len preto, aby susedom ukázali, že keď sa do toho zapoja, to môže fungovať. A je na nich, aby si určili bojový plán, aby správne dávkovali tieto rôzne aspekty a akcie podľa miestnej situácie tak, aby získali dôveru ľudí, lebo cieľom tu sú ľudia, o ľudí ide. A samozrejme, toto všetko nič neznamená, keď sa to takto povie. Bude to trvať ešte dlho, bude to potrebovať mnoho skromnosti od nás, bude si to vyžadovať, aby africkí vodcovia si sami premysleli mnohé veci a my im a namiesto toho, aby sme im to my hovorili, chce to aj skromnosť na strane medzinárodných partnerov, ale obávam sa, že kým sa tam dostane, pretečie ešte mnoho vody v riekach a zahynie ešte mnoho tisíc ľudí a e, nesmieme si na to zvyknúť. Ďakujem veľmi pekne a teraz veľmi stručne pán e, Šadex, Yes. Ďakujem veľmi pekne nechcem tu hovoriť tak druho, druho ako naplánovaní rečníci, tak len niekoľko poznámok, niekoľko vybraných bodov. Tá celková problematika tu bola načrtnutá a analyzovaná veľmi odborne a presvedčivo Chcel by som len povedať, že nelegálna migrácia a obchodovanie s ľudskými bytostiami je veľkým faktorom v Saheli. 60 ľudí v Lampedúze sú tí, ktorí idú cez Saharu, sú tam, teda tí, ktorí prídu na Lampedúzu, prídu cez Saharu. Takže ešte chcem zdôrazniť aj to, aká významná je Južná Líbia. O tom sa už hovorili v vedúce osobnosti v subregióne nám to tiež hovoria. Hovoria, že je to veľmi dôležitá oblasť od pádu libyského režimu a e, od doby príchodu bývalých libyských e, žoldnierov do Sahelu. A tá situácia si tam možno vyžaduje medzinárodný zásah, intervenciu, aby sa vyriešil tento problém ktorý je veľmi dôležitou uh, vecou pre celý Sahel, pretože sa tam dejú rôzne typy obchodovania, sú tam rôzne skupiny, um, cvičišťa a podobne. Pokiaľ je mírový proces malý, tam ešte nie sme, ako sa povedalo. Ďalšie kolo má byť v polovici februára. Niektoré skupiny tam už sú. Myslím si, že aj predstavitelia z Mali tam budú ale nemáme zatiaľ potvrdený dátum, takže dúfame, že, sa, že budeme mať stretnutie v polovici februára, ale ako viete, situácia v teréne sa zhoršuje. Je tam veľké napätie. Môj ma musel včera zasiahnuť veľmi masívne aby sa reagovalo na hrozbu, ktorú, ktorej bola vystavená ich misia. Takže je tam veľké napätie a nie je jasné, či to ohrozuje budúce kolorokovaní, rokovaní, alebo či tu chýba vôľa aj zúčastnených strán sa zúčastniť na takýchto rozhovoroch na adresu Boko Haram. Ako sa už povedalo, rozširuje sa, ohrozuje už ten celý región. A keď ste si pozreli obrázky z južného Nigeru, tak sú na Prahu Nigeru. Máme už fotografie, kde sú bojovníci Boko Haramu v E, postavený proti nigerským vojakom a delí ich, tak povediať, ten plot. Takže je to naspadnutie. Ešte jedna vec. Mnohé krajiny v regióne sú ochotné spolupracovať s nami, sú napríklad partnermi v EÚ sahelskej stratégii, kde sa zaoberáme aj bojom proti terorizmu, obchodovaniu a podobne ale súčasne, a to sme videli pri posledných protestoch k, na, v súvislosti s Charlie Hebdo, vidíme tam e, opozíciu, násilnú opozíciu voči týmto predstaviteľom. Napríklad, keď si zoberieme také miesto ako Niger, kde to bolo doteraz veľmi mierne. Takže vidíme aj tú rastúcu opozíciu v rámci krajín, vo vnútrých krajín a budú musieť vysvetľovať, prečo tak či onak spolupracujú so svojimi západnými partnermi. A toto sa môže stať problémom, ak sa politická klíma bude ďalej vyvíjať týmto smerom. A posledná poznámka. Bezpečnosť je, a generál to povedal, predpokladom pre akýkoľvek ďalší vývoj. Máme tu na tú problematiku školstva, ktorú ste spomenuli, to je pravda. Len zvládnuť rast obyvateľstva 3,8-3,9 Niektoré krajiny by preto museli postaviť nových 2000 tried každý rok, ak by chceli zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a takto by to bolo stále drahšie a drahšie. A jedálne kantíny sú veľmi zaujímavým E, návrhom na to, aby deti chodili do školy. To si vyžaduje prostriedky, asi aj podporu zvonka. Myslím, že tu by som skončil. Ak máte konkrétnejšie otázky k akčnému plánu, regionálnemu akčnému plánu, ktorý sa pripravuje, tak rád odpoviem na vaše otázky potom v rámci diskusie. Ďakujem a teraz by som dala slovo pánu Arnoda Žánu. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dámy a páni, v svojich vystúpeniach ste poukázali na rozsah e, problému, pred ktorým stojíme. Hovorili ste o geografickom rozmere aj o tematickom rozpetí, pretože tieto bezpečnostné problémy na ktorých priamo pracujeme a ktorí všetci aj pociťujeme, existujú aj ďalšie veľmi zásadné problémy, ako je napríklad školstvo. A to sú e, veci dlhodobého programu, ale bez školstva nebude efektívne žiadne riešenie. Ja mám otázky k tomu, čo robíme my ako EÚ. Máme január 2015 a čo skoro to budú 4 roky, čo Európska únia prijala svoju stratégiu pre bezpečnosť a rozvoj Sahelu. Častokrát sme tu o tom hovorili. Teším sa, že tento podvýbor je jeden z mála miest, kde je zabezpečený aspoň aký taký monitoring a záujem o túto oblasť. Avšak sa chcem spýtať, kde sme sa dostali po štyroch rokoch realizácie tejto stratégie. Toto sme sa pýtali už v roku 2013 pri francúzskej ofenzíve v Mali. V čase, keď všetci si mysleli, že objavili prvýkrát Sahel a na papieri, že je všetko pripravené, ale zistujeme, alebo vtedy sme zistili, že sa nič nedeje, nič nerealizuje a ja sa pokúsim objektívne a kriticky zhodnotiť situáciu. To znamená, že ľudia, ktorí nie sú súčasťou systému, budú úprimní. Verím v to, že tí budú úprimní. Takže táto stratégia, ak nebola realizovaná, tak to môže prinášať alebo môže znamenať, že na to boli dobré dôvody. Ide o tak rozsiahly jav, že sa to nedá zvládnuť za deň, ale uplynuli už 4 roky. A po druhé, do tohto regiónu sme vyslali niekoľko misí v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Niger, Mali, niektorí z nás tam boli aj nedávno. Ako posudzujete relevantnosť týchto misí vzhľadom na rozsah problému? E, okrem toho máte veľké skúsenosti s, rôznych fun- s rôznymi funkciami v tejto problematike. E, vidím, že pracujete pre programy Európskej komisie. Programy komisie, ktoré sa týkajú pomoci, poradenstva, vládnych inštitúcií týchto krajín, to je viac menej pokryté tiež misiami SBOP, pretože spoločná bezpečnostná obrana politika má misie, ktoré sú veľmi často misiami vzdelávania a cvičení. Isté je to užitočné, zaujímavé, isté to robia kompetentní profesionáli, avšak sú to misie, ktoré E, robia niečo navyše k základnej práci európskych programov, a to máme ešte mnohé viacstrané aj programy a bilaterálne podpory. Aký je teda váš názor na prekrývanie sa rôznych nástrojov? A chcem sa spýtať, či je užitočné mať toľko nástrojov, ktoré robia to isté? A ktoré vy z nich považujete za najdôležitejšie? Je za najrelevantnejšie Pýtam sa to preto, že relevantné sú možno všetky, ale vám sa to možno bude zdať ešte dôležitejšie pre africký roh, kde vidíme rôzne misie, komisie, SBOP a tak ďalej, všetko spolu, mnohé projekty, ktoré robia v zásade to isté. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Teno, ktorý bol spravodajcom e, pre, e, na tému ľudských práv v Saheli. Ďakujem veľmi pekne bol to sa všeobecne nielen ľudské práva. A robil som aj správu, e, ktorá obsahovala aj západnú Saharu a predtým o africkom rohu. A jeden zo vstupov hovoril o El Shabaab Somálsku a o koridore pre, do, pre, pre pašovanie, trestnú činnosť, terorizmus, džihadistov, ktorí sa tu spájajú a komunikujú od pobrežia po pobrežie. Mám niekoľko otázok. E, máme dôkaz, že predchádzajúce školiacie misie, ktoré sme mali v Ugande pre Amazon, že tam došlo k určitým únikom ľudí, ktorých sme vyškolili, prešli k Al-Shabaab. Mali sme v Londýne stretnutie s bývalým generálom Kadáfiho, ktorý povedal, že britská vláda mala najlepší úmysel, ale vyškolila niekoľko vojakov, ktorí pomohli zhodiť Kadáfiho režim a niektorí z nich sa potom pridali k Saddam Sharia ako bojovníci a delia krajinu na dvoje. Takže ja sa chcem spýtať, do akej miery máme podobné skúsenosti v e, Mali a v iných krajinách, kde sme trénovali ľudí, pretože je to znepokojujúce, ak potom prechádzajú, tak povedia, z tej opačnej strane. A potom sa tu hovorilo o tom, že treba zapojiť krajiny do úsilia. Potom sa hovorilo o tom, že sú to určité nevraživosti z náboženských dôvodov, ale zoberme si také krajiny, napríklad ako Bangladeš, sekulárna krajina, kde máme program e, e, madrasov, potom vidíme v Turecku, ktorá bola sekulárna krajina tiež, že dochádza k nárastu náboženských škôl. Takže tu vidíme koreláciu s e, nárastom radikálnejších islamských strán a vidíme snahu niektorých, ktorí chcú prevrátiť sekulárne krajiny na islamské štáty. Takže m, mm, mám svoje pochybnosti, že či nám riešenie v oblasti školstva naozaj prinesie takú vytúženú zmenu. Potom ešte k Somalsku. Ja som jeden z priateľov Somalska, tam by sme mali urobiť viac v Európe a na západe na to, aby sme si uvedomili, že je to bodom stability pre africký roh. Minulý rok som mal stretnutie, myslím si, že e, Arno tam bol tiež, s bývalým e, prezidentom Nigerie, ktorý povedal, že on si myslí, že tretina financovania Boko Haram je z cudziny, ale nevie presne odkiaľ. A E, sú tam isté medzinárodné väzby medzi džihadistickými skupinami. A potom ešte k tejto téme našich peňazí, našich daňových poplatníkov, ktoré dávame týmto krajinám a potom o tom, čo ste tu povedali na adresu riešenia tých rôznych náboženských problémov, EÚ odsúhlasilo, že bude pomáhať pri príprave e, sudcov e, pre šarijské právo. Ale to ma prekvapuje, pretože e, predsa šaria nezodpoveda našim predstavám. Máme tam popieranie práv žien, popravy, odsekávanie rúk a podobne. Takže mňa znepokojilo, že komisia by s tým súhlasila, my nemôžeme predsa toto medzinárodne podporovať v týchto krajinách ako súčasť riešenia. To predsa nemôže byť cesta vpred. Myslím si, že je to niekoľko tém na zamyslenie. Povedali ste, že len Mauretánia je islamský štát, že ostatné v sú sekulárne štáty. Možno to treba prehodnotiť. Mnohí politickí vodcovia hovoria, že náboženstvo nemá čo do, e, nič spoločné terorizmom, tak ako je to teraz vlastne? Tak spájame islám s terorizmom? Ak poviete, že je tam islamský problém, ktorý treba riešiť, tak to podsúvate, že tu ide o náboženský problém, ehm, ktorý sa takto prijavuje. Tak ako to je? Ďakujem. Niekoľko členov nášho podvýboru bolo nedávno v Mali. Pán Javier Nart predložil správu sekretariatu a možno, že nesúhlasíme so všetkým v tejto správe, ale je pomerne vyčerpávajúca. A preto by som chcela dať teraz slovo pánov Nadovi. Ďakujem, dobre. Ďakujem pekne, chcem sa sprieť v prvom rade. Ako je možné, že e, tento ruch islamu, ktorý bol relatívny, dá sa povedať, v minulosti sa stal e, džihadistickým, sunnickým a platí to pre aj Tuaregov, aj pre Arabov Argaviat a tak ďalej. To je prvá otázka. Druhá otázka, ako môžeme čeliť e, e, vlastne životu, ktorý neexistuje, pretože e, Sahel tam vlastne, celý ekonomický systém sa e, rozpadol a momentálne tam fičí najmä to obchodovanie s drogami a akým spôsobom naši tradiční partneri, čo sú tí tradiční a relevantní lídry sa zmenili, pretože ten relevantný, ten dôležitý je ten, ktorý má kontrolu nad obchodom. To je ten, čo má peniaze, to je ten, čo má moc, čo dáva ľuďom jesť. Ja som bol nedávno v Mali, bol sa pozrieť na operáciu, prišiel som tam veľmi optimisticky, je to operácia e, vzdelávania a školenia e, armády v Mali, ale musím povedať, že e, som zhrozený tým, čo som tam videl. Dám teraz takú, také malé zatvorky. Keď sa pozrieme na to, čo sa deje v Nigerii v prípade Boko Haram, ja som prekvapený, že ľudia sú v to prekvapení. Veď predsa to bolo jasné, že Boko Haram sa mení z niečoho nerelevantného, e, z nejakého primárneho integrizma, ako napríklad e, aj Lord's Resistance Army v Ugande, proste sa z toho stáva taký konzistentný e, jav. A problém je, že proti nim to nestojí. To ako vojenská jednotka alebo aj politické hnutie Boko Haram vlastne neznamená nič, ale proti ním je proste nigerijský štát, čo je ale v skutočnosti banda skorumpovaných e, ľudí. A e, vy ste tiež tam, pán generál, boli v, tom, v tej bage. To je najhoršie miesto, kde môžete dať nejakú vojenskú jednotku, pretože je to polostrov a vlastne je tam okolo jazero, ale znamená to, že chodia vám tam e, zdroje a e, zbranie z juhu e, Libia, tak ako e, pani e, Barrios povedala, e, na juhu Líbie máme tam kontrol, e, kontrolu tých kmeňových oblastí, čiže tam kontrola obchodu, pretože tam existuje a jediný kto tam ešte bojuje, francúzska operácia Barka. My sme všetci solidárni, všetci sme Charlie, všetci sme veľmi retorickí, ale v praxi jediný, kto tam dáva svojich vojakov a kto to riziko nejakým spôsobom na seba berie, je Francúzsko. Takže nemôže byť, že my sme stále nejakí retorickí a že nespravíme to, čo Francúzsko robí ako jediné. Nemôže byť, že my našich e, proste e, bielých e, rukojemníkov proste zachránime tým, že e, dáme milióny ľudí týmto, milióny peňazí týmto e, eur a dolárov týmto teroristom, ktorí potom tam vyvraždia všetkých domácich, ktorí bojeli nie sú. To je hrozné niečo. Chcem sa vyjadriť k e, operácii EUTM Mali. To je operácia, ktorá je veľmi bizarného charakteru. Je to niečo veľmi, veľmi zvláštne. V Mali dávame školenia E, na operácie, ktoré nie sú ofenzívneho charakteru. Generál Johana, ktorý dobre vie, o čom hovorím, hovorí a dobre vie, že ak sa e, máte byť schopní obrániť e, v púšti, tam na to, že v hĺbke sa musíte byť schopní obrániť, čiže musíte mať minimálne obvod 100 km na kontrolu. Ak poznáte Saharu, tak to dobre viete. Ja som bol vojnový novinár od 70. rokov a poznám od západnej Sahary až po Darfur všetky tieto vojny, takže viem, o čo tam ide. Bol som s jednotkami v Čade, bojovali oni vtedy proti eh, aj eh, Líby, aj proti Francúzsku, takže viem, ako to eh, v tejto pušti funguje. Proste vy, keď dávate neofenzívne školenie, na čo to slúži? To sú statické jednotky, ktoré nie sú schopné sa obraniť v hĺbke, čiže to sú ľudia, ktorí na to doplatia <laughs> vlastnými životmi pravdepodobne. Potom táto štruktúra E, je taká, že e, nie sú schopní e, ľudia to riediť viac ako v nejakých malých jednotkách. To mi tam povedali. Po tretie, sú tu isté vzťahy medzi jednotkami a medzi dôstojníkmi, ale tie sú veľmi nedostatočné. Proste tí dôstojníci sú nadradení a tak sa aj správajú. Vôbec nemajú dobré, dobrú komunikáciu, dobré prepojenie a veľmi dobre sa to, alebo veľmi výrazne sa to aj v praxi e, prejavuje. Napríklad e, mali sme tam prípad, kedy ľudia utekli e, z bitky, hoci ich bolo trikrát viac než útočníkov, ale utekli stade, utekli do budovy OSN, do minusmi, hoci bolo trikrát viacej. E, toto my vzdelávame, takýchto ľudí my školíme. Potom výstroj, výzbroj, to absolútne ne, e, nestačí. E, títo ľudia, takto všetci dobre vieme, že máme tu zbranie, ktoré sa používajú na útok na statické e, objekty a nie tie, ktoré sa pohybujú. Čiže školíme e, ľudí na požívanie zbraní, e, ktoré tam potom nie sú. My nedávame vlastne im e, zbranie, ktoré dokážu zabiť e, ľudí, ale iba také, ktoré to schopné nie sú. A armáda, ak má peniaze, tak veľká časť tých peniazí potom ide aj tak skorumpovanému prezidentovi. Čiže čo z toho vyplýva? Máme tu vlastne virtuálne školenie ľudí, ktoré nedáva žiaden zmysel. Chcem sa spýtať pána generála, vy ste kedy e, e, videli v praxi, že sa robí nejaké školenie nejakej zbrane, preto tá zbraň tam nie je. Ako môžete učiť ľudí, e, učiť ľudí, ako majú skladovať nejaké zbranie, alebo ich čistiť, alebo používať, keď tie zbranie sa tam fyzicky nenachádzajú? to je absurdné. E, potom ľuďom sa tam napríklad rozdávajú e, stany. Ak poznáte púšť, tak vlastne stan nemôžete používať, pretože keď zafúka vietor, spadne na vás e, stan a tam e, si nemôžete už potom pomôcť. Čiže treba spať e, iným spôsobom. To tiež je klasický prípad toho, že sa tam poskytujú veci, ktoré nedávajú absolútne žiaden zmysel v danom kontexte. Školenie trvá 12 týždňov ďalej. Môžete vyškoliť nejakú jednotku za 12 týždňov, ak vychádzame z nejakej štruktúry, ktorá už funguje, ak tam máte nemeckých, francúzských, talianských alebo nejakých nemeckých vojakov. Áno, v ich prípade je to možné, pretože majú istú formáciu, majú štruktúru. Takýchto ľudí možno za 12 týždňov dokážete vyškoliť, ak už majú dobrú štruktúru. Ale pokiaľ máte armádu, ktorá de facto ani neexistuje, e, ktorá e, sa skladá najmä z tých e, južanov a tí vlastne ten sever ich absolútne ich nezaujíma, nikdy tam nechcú ísť ani bojovať a už vôbec nie je zomierať, je to pre nich úplne irrelevantné, tak týchto ľudí e, za 12 týždeň vyškoliť je úplne absurdná predstava. Naši vojaci majú isté svedomie, majú isté vedomie, vedia, aká je realita, ale nemôžu vidieť potom v praxi, e, v teréne, vidieť, akým spôsobom sa e, teda takto, je tá červená zóna, e, za ktorú sa nemôžete dostať. A pokiaľ, ako, ako ich máte potom vyškoliť, pokiaľ nemôžete za istú zónu e, sa dostať. Čiže tieto jednotky e, opäť budú neefektívne. To som tým chcel povedať. Majú isté školenie 2 týždne až 6 týždňov a mne tam napríklad povedali, keď pošleme 600 ľudí tam, tak možno 300 alebo 400 ľudí sa nám e, vrátiť. To nie, že by oni zomreli, že by boli zranení. Proste boli vyslaní, ale išli domov. Proste do, išli, išli domov a nešli tam, kde boli vyslaní. A potom e, posledná vec, ktorá je absurdná. Máme tu nemecké jednotky inžinierov, ktorí školia e, tie jednotky v armáde v Mali a je tam téma, ako prechádzať rieky, ale tam máte iba jednu e, rieku, tam má dokopy dva mosty, máte tam nejaké dve fery, ktoré kontroluje francúzska armáda. Čiže teroristi z AKMI sa nikdy nedostanú e, k týmto miestam, pretože vedia, že Francúzi na to zareagujú. Takže ja sa pýtam, na čo školíme ľudí, ako sa dostať cez rieku, nejaké vojenské jednotky, keď títo ľudia musia bojovať buď e, v horiach, v horách, pardon, alebo potom v púšti, co je taulení. Čiže je to absurdné, ja by som sa z toho smial, akorát je to veľmi tragické, takže nemôžem. Čiže my vlastne školíme ľudí, ktorých potom posielame do vojny, bez toho, aby mali schopnosť e, obraniť sa. A to nie je nejaká chyba, to je proste zločin, ktorý my spôsobujeme. Čiže prepačte, že takto radikálne vystupujem, ale je to naozaj hrozné. Viete, ľudia si nezaslúžia uh, vojnu, najmä tí, uh, ktorí ju poznajú, tí ju najviac neznášajú. Určite aj pán generál, ktorý vie, čo to znamená vojna, neznáša vojnu. Ale ja vám hovorím, dať ľuďom, ktorí musia bojovať e, nejakým spôsobom, e, ofenzívne sa mus, musia vlastne brániť a týmto ľuďom dávame dá vlastne také školenie, ktoré je neefektívne z hľadiska politického, Navyše tam to aj negatívne vráti, pretože keď e, títo ľudia budú e, porazení a zomrú títo vojaci z Mali, tak chyba je zo strany školiteľov. To je Európa. oni to sami hovoria a do veľkej miery majú pravdu. Je to naozaj tak. My nemôžeme takto pokračovať naďalej. Treba na to efektívne zareagovať. A pokiaľ to nedokážeme, tak aspoň nebudeme takí pokryci, e, čo nakoniec vyplynie smrť vojakov v Mali. Čiže ja chcem povedať nasledovné. Poprvé, nie je možné nechávať to iba celé na Francúzsko. Nie je možné logisticky ekonomicky iba nejako podporovať, ale pritom jedine Francúzi tam zomierajú. To je absolútne neakceptovateľné. Musíme byť s nimi solidárni, pretože to je európska otázka, ktorá sa týka nás všetkých. Čiže ak máme konať spoločne s regionálnymi aktérmi a treba to spraviť, tak musíme im poskytnúť materiál, aj to školenie, aj tie výstrojové výzbroje, ktoré potrebujú. A na záver chcem povedať jednu internú vec. To, čo pani Barrios spomínala, hovorila tam e, nejaké veci, že jednotky minus má E, e, sú istým spôsobom obmedzené a konajú. Ale ja vám chcem povedať, že ich história je absolútne katastrofálna. Uh, proste prídu tam teroristické jednotky, tam, kde bola minusma, prídu na trh a môžu si tam kúpiť, čo potrebujú. Takže na čo by to mali okupovať? Tam proste <laughs> nie je žiadna protisila voči nim. Napríklad notky z Čadu, tie nekonajú v súlade s OSN. Toto zaznelo, ale je to naozaj pravda, pretože sú to jednotky ako keby tie francúzske, lebo dobre vedia, že ak sa majú obrániť, tak musia e, bojovať z hĺbky. A keď to spravili, tak im niekto povedal z OSN, že to je nesprávne, že to by sa tak nemalo byť. A ja vám chcem povedať, zomerajú ľudia z, ča, z OSN a potom nech tam 10 minút bombardujú a potom uvidíme, či nezmenia svoj názor. Thank you. Ďakujem pani Ana Gomeš. Chcel by som poďakovať Javierovi za všetko, čo tu povedal, e, za informácie, ktoré tu poskytol. A chcel by som zdôrazniť aj jeden z jeho záverov. V podstate e, e, to je svedectvo toho, že chýba tam Európa. Zrejme nič nepovedal proti ECP povedal, že treba viac poskytovať takéto podpory Francúzsku a ja som bola medzi prvými, eh, keď som povedala, že eh, strašne ma hnieva, že Európe trvalo tak dlho. O, o, takmer dva roky eh, v súvislosti s e, bezpečnostnou stratégiou v Mali, keď tam zasahalo Francúzsko a práve to v tom pokračujeme. A práve preto sme sa e, stretli s takými kontraproduktívnymi dôsledkami, nebezpečnými dôsledkami e, vo vzťahu k našim e, ľudím, ale aj ktorí sú v misii SCP, ale týka sa to aj obyvateľov Mali, ktorých by sme akože mali podporovať. Rada by som uviedla, že teraz ešte viac teraz, keď naša verejná mienka chápe, že potrebujeme mať náležitú e, bezpečnosť a obranu v Európe, že rozdiel medzi vnútornou a bezpečnou bezpečnosť, vonkajšou bezpečnosťou sa a, e, a, e, stiera. Nie je jasné, či by sme tým, s tým mali bojovať v Mali, alebo či nebezpečenstvo sa rozšíre nad hranice Mali a bezprostredne nás ohrozuje rovnako ako ohrozuje naše záujmy v tomto regióne, aj v samotnom Mali, aj na, mimo tejto krajiny. Čiže e, nie je vhodné, aby naše členské štáty e, e, klamali verejnosť e, e hlúpostiami, ktorí nevyriešia problém. E, mám na mysli problematiku PNR. Samozrejme, nie som proti PNR, pokiaľ sa tam zaistia všetky E, v súvislosti s, e, e, s otázkou ochrany údajov. Ale samotné riešenie PNR nie je riešením pani kolegyne, my ešte budeme môcť hovoriť o PNR, ale riešenie spočíva v tom, aby sme investovali do misie ako v Mali. Musíme vytvoriť náležité podmienky, prostriedky, vytvoriť náležité štruktúry a aby sme mohli zabezpečiť aj dlhodobý rozvoj, ako povedal kolega Danžan, s tým, aby sme mohli účinne riešiť problémy, ktorým sa venujeme. Pán eh, kolega, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Predovšetkým by som chcel vystúpiť v súvislosti so všeobecnými cieľmi, ktorý ste spomínali, pán generál, najmä pokiaľ ide o, predstavu vzdelávania pracovníkov e, štátnej správy alebo v súvislosti s politickými alebo náboženskými cieľmi. Ale skúsme sa vrátiť k otázke e, e, riadenia školstva. Som bol jedným z podporovateľov decentralizovanej spolupráce vo Francúzsku a v Európe až do svojho zvolenia som bol predsedom Európskeho inštitútu pre rozvoj. Mám e, viaceré školy, som sa zúčastnil e, e, viacerých programov štátnej správy, sme súčasťou programu komunálneho rozvoja. To sú všetko mimoriadne dlhodobé ciele, pričom nemáme istotu, že budeme mať žiadané výsledky. To, čo robíme, predstavuje v podstate kvapku v mori. Takže eh, eh, vrátime sa k prvému cieľu, vojenskému eh, cieľu, aby sme boli prítomní v teréne. Nie, netvrdím, že všetko ostatné treba nechať tak, ale prvý hlavný cieľ, to si musíme uvedomiť, je vojenský. A som veľmi rád, že pán kolega Marčen nám pridal kyslík a povedal pravdu, e, povedal o tom, čo vidia všetci ľudia, ktorí sú v teréne. A to je nepriateľné. Naozaj treba pomáhať viednavačom, treba podporovať e, Francúzsko. Ďakujem e, pani kolegyňa Gomeš. Ale nemali by sme vymýšľať programy len pre samotné programy. Poznám riadicích pracovníkov a častokrát to sú iba fasády Ehm, na to, aby e, získavali isté percenta na miestnej úrovni. Ak potrebujete mm, konkrétne informácie, dodám ich vás. Poznám ľudí na miesta, ktoré to riadia. Takže musíme si povedať e, pravdu. A pokiaľ parlament nie je schopný to e, počúvať, potom nie sme zodpovední. Pán Kastaldo, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som eh, poďakovať všetkým rečníkom za eh, analýzu, ktorá je mimoriadne dôležitá a zaujímavá. Takisto ďakujem aj svojim predrečníkom. Mm, dostali sme veľmi aktuálne informácie priamo eh, z terénu. Veľmi stručne by som sa chcel venovať tým skutočným e, e, príčinám, podmienkam, ktoré vyústili do teroristických útokov a konfliktov, ktoré sa tu spomínajú. Či už ide o e, príslušníkov gerily, povstalcov, v každom prípade potrebujú zbranie, finančné prostriedky a tu by som uvítal váš názor ohľadom toho, čo treba urobiť, aby sme e, e, si vedeli poradiť s verejnými a e, súkromnými investormi, ktorí naďalej financujú teroristické organizácie a snažia sa o destabilizáciu celého regiónu s tým, aby si posunili vlastné postavenie v tomto regióne. A to znamená, že to môže naozaj vyústiť do neudržateľnej situácii. Dokonca aj keď e, retoricky e, e, podporujeme určité stanoviska, nerobíme e, dostatočne e, veľa na to, aby sme e, prerušili dodávky zbraní. Napríklad Líbia sa stala e, e skladom zbraní. E, tam sú e, e sklady preplnené e, zbraniami, je tam viac zbraní ako vojakov. Vieme, že e, na juhu Líbie je veľmi priepustná hranica, takmer neexistujúca hranica a jeden z programov by sa mohol využiť na to, aby sme skoncovali s nezakonným obchodovaním zbraniami s tým, aby e, teroristické organizácie prestali dostávať e, svoje zdroje. Pán generál, myslím si, že ste to správne hovorili e, o nepotizme, korupcii, ale je tu ešte ďalšie hľadisko. Musíme si položiť otázku, akým spôsobom dokázali tieto organizácie sa rozšíriť, prilakať tak veľa príslušníkov spomedzi miestnych obyvateľov. Samozrejme, je tam značná chudoba, to patrí medzi tie nešvary, ktoré ste spomenuli. A v takých podmienkach e, e, ľudský život až tak veľa neznamená a ľudia e, ľahšie sa pripájajú k takýmto organizáciám, Eh, takéto organizácie eh, eh, lákajú nových príslušníkov, slubujú im lepší život, že sa dostanú na nebo a prípadne, že si zarobia prostredníctvom trestnej činnosti. Je síce pravda, že mali by sme zaujať vojenské, tak povedať, stanovisko, ale treba taktiež sa venovať aj potrebám obyvateľov budovaniu správneho štátu, ktorý zabezpečí potreby občanov. V opačnom prípade nepokročíme. Dovolte, aby som teraz... Dovolte, aby som teraz sa priblížil tejto debaty a povedala niekoľko slov na adresu pani Gomeša aj vstupu. Áno, je veľmi ťažké za, ne, spomenúť správu pána Narca, ktorá je veľmi zaujímavá a je to ale súkromný dokument, tak dovolte, aby som povedala, že to riešenie nie je len také jednoduché, že dajme viacej Európy a potom budeme mať riešenie. Môžem vám tu uvieť len polský príklad. V Polsku to bola povedzme moja politická strana, ktorá bola eurorealistickou stranou, ochotnou a bola ochotná vyslať polských vojakov nielen do blízkeho okolia mojej vlasti, ale aj do Afriky, do Konga a aj ďalej. My sme to urobili. V tom čase to bola francúzska žiadosť a my sme boli za to, aby sa pokračovalo tejto činnosti. Boli sme euro, entuziasti, možno až a boli tam aj, tak, takto chcem povedať, že euro entuziastickejšie strany než my boli proti vysielaniu polských vojakov do zahraničia. Takže to nie je až také jednoduché. Možno máme to riešenie, že budeme len platiť a vyšleme aj vojakov z krajín mimo Európskej únie, ale teraz, v týchto napätých časoch, to veľmi neprispieje k spoločnej bezpečnosti. Teraz by som dala slovo našim panelistom. Možno teraz v opačnom poradí, takže by som najprv dala slovo generálovi Žánovi na to, aby reagoval. Ďakujem veľmi pekne. Bolo položených veľa otázok a musím povedať, že sa mi to všetko javí také surrealistické. Ja slúžim Európe viac ako 10 rokov. Bol som v Kongu na misii pre bezpečnosť a obranu. Bol som s pánom Solanom na viacerých misiách. Pracoval som na rôznych veciach. Ale to, čo ste tu povedali, tak to sú veci, ktoré som sám sebe hovoril už dávno. Ale problém je v tom, že ja neviem, kto rozhodne o tom, že treba zmeniť metódu ja nie som ten, kto o tom môže rozhodnúť. A keď Európsky parlament je rovnako bezbranný ako ja, tak potom si budem začať myslieť, že treba veriť v Boha, pretože asi Boh je ten, kto príde s riešením. Mne sa to zdá fakt nereálne. Ja som zažil generácie rôznych vojenských síl napravo, nalavo a keby sme počúvali vôľu štátu, tak by sme tu mali Mnoho poradcov pre ľudské práva, 27 polných, polných nemocníc, 7 ochranných obranných jednotiek, ale žiadne bojové jednotky. Takže tam by bol jeden generál s mnohými polnými nemocnicami bez vojakov a ten sa bude snažiť nevypadať hlúpo pred svojou vládou a pred Európou, ktorá mu dáva úlohy, ktoré sa nedajú riešiť. Takže môžem len povedať, že v teréne sa všetci snažia robiť maximum e, preto, aby to fungovalo maximálne s tým, čo majú k dispozícii. Ale ja nemôžem rozšroubovať e, skrutku 12-kilovým kladivom. Môžem dostať úlohu, môžem sa o to pokúsiť, ale no dobre, tak troška som sa rozvášnil. Ale teraz idem reagovať na jednotlivé otázky. Bol som aj v vojne v Čade, možno sme neboli na rovnakých stranách, ale ja som bol vtedy vo francúzskej armáde a my sme mali stany a taký stan ten dáva tieň. Pokiaľ ide o otázku pána Arnoda Žana a na, o spolupráci a koordinácii, tak môžem povedať, že pracujem na misii boja proti terorizmu v Saheli pracujem pre komisiu a snažíme sa presvedčiť tieto tri štáty, aby vytvorili porovnateľné štruktúry, pretože tu v Európe máme osobitný uh, systém, kde máme napríklad policistov, špecializo- policajtov špecializovaných na vyšetrovanie, potom súd, uh, tréning súdcov prvostupňových, potom špecializácia na terorizmus, aby sa informácie o teroristoch nestratili niekde v buši, pretože pred tromi rokmi tam nemali žiadnu misiu e, P a my sme sa snažili, čo, by sa, čo sa dalo. Dosiahli sme určitý pokrok a potom treba presvedčiť tieto tri štáty, aby spolupracovali, aby bola lepšia regionálna spolupráca a výmena informácií. Potom prišla operácia v Nigerii, kde bolo treba sa dohodnúť, aby sme nespustili ďalšiu európsku vojnu v, pri 45 stupňoch v tieni. Našli sme riešenie, zamerali sme sa na boj proti terorizmu a oni mali širšiu pôsobnosť, pokiaľ ide o podporu vnútornej bezpečnosti, potom intervencia v Mali. A už ich tam vidím pol roka a niekto sa tvári, že prišli len včera. A dostali sme pokyny, ktoré hovoria, že si, že si nemáme konkurovať v rámci našich rôznych aktivít. Ale problém je v tom, že vo finále v týchto zemiach pri boji proti terorizmu pri e, e, otázkach bezpečnosti 85% to robia ozbrojené sily a my pôsobíme v soft oblastiach a v oblasti vojenstva to je to oblbuje a špiní, tak sa s vojakmi nehovorí a dostávame my dostávame mimo cieľa 85%. Ja som pripravený spolupracovať s vojakmi z Malí, Nigérie a podobne ja si ich dokážem vážiť ako každého iného človeka. Takže my sme zmenili naše projekty, nechali sme Niger a Mauretániu bokom a teraz pokračujeme len v Mali a zameriavame sa na justíciu, takže nie je to až taká katastrofa, ako niektorí tvrdia. A teraz máme iný, iný cieľ, chceme vytvoriť Sahelské kolegium pre bezpečnosť, tak aby sa krajiny stretávali, spolupracovali a pripravovali spoločné postupy, štruktúry a tak čelili spoločnému nepriateľu. To sú tri štáty, ktoré sme sa snažili spojiť a rozšíri to Burkinu Faso a Čad potom vzniklo G5 a to bolo šťastie, lebo to presne zodpovedalo rozsahu G5 a chceli sme to oprieť o G5 a teraz G5 musí žiť a to zatiaľ nie je celkom jasné. Taká je momentálna situácia. Ja viem, kde sú tie úzke miesta. Problém je, že SPOP je, sa koncipuje tu Tí počiatky sú tu a ten spôsob je taký rigidný a nezodpovedá realite v teréne. Nikto si nevedel predstaviť misiu, ktorá by zodpovedala skutočným potrebám v teréne. A potom je treba mať možnosť to zmeniť. Bez toho, aby sme museli absolvovať nekonečné tortúry, Proste tí ľudia v teréne musia vedieť výjsť tými zdrojmi, ktoré majú v teréne a tí nemusia zodpovedať novým potrebám, ktoré zistia na mieste. To sa dá riešiť a síce riešiť tak, že tie projekty, ktoré napríklad riadi komisia pri školeniach, môže povolať ľudí z Európy na vyžiadanie podľa potrieb na mieste. A tieto dva spôsoby by sa dali zharmonizovať ale problém je, že to nie sú rovnaké kanály a kým to dojde sem do Bruselu, niekde sa to stráca. Zatiaľ to nie je môj problém, ale možno to by bola oblasť, kde by sa dalo niečo urobiť. A to, keď prídu vyškolení ľudia nepriateľovi, na to neviem odpovedať. Neviem, nemám o tom predstavu, ale nedivil by som sa, lebo je tam 10-percentná stratovosť vzhľadom na situáciu, ktorá je delikátna v týchto krajinách a neviem, ako by sa tomu dalo zabrániť. Pokiaľ ide o náboženské riešenie problémov, tak tu je jeden skutočný problém s úlohou islamu. Štúdia o Boko Haram, a tu musím povedať, že som prešiel všetkými krajinami, ktoré sú susedmi Nigérie, Benik, Kamerun, Čad. A v týchto krajinách sme sa podobne ako v Nigérii pýtali, vedúcich, vedúce islamistické organizácie, kladli sme otázky imámom, rôznym kňazom, apoštolskému nunciovi, veľvyslancom a podobne. To pri príprave tej štúdie. A jedna vec je úplne evidentná. Predstavitelia tradičného islamu, to znamená imámovia, sulfisti, ktorí zodpovedajú tým hlavným štyrom prúdom. To sú ľudia, ktorí budú stále hovoriť, že, že oni sú odsúvaní bokom, že z nich robia starých detkov, pretože už 30 rokov prichádzajú do krajiny nová de- generácia teológov, ktorí študovali na arabských univerzitách v Sudáne, v, Arab, v Egypte, Saudskej Arábii a títo sa vracajú s obrovskými vedomosťami, náboženskými vedomosťami, zvyčajne hovoria len arabsky, to je veľmi zložité tiež, a vrac, prichádzajú s tou salafistickou doktrínou, ktorá možno sama o sebe nie je odsudenia vhodná, eh, hodná, Môžeme byť predsa fundamentalisti bez toho, sme boli teroristi. Ale žiaľ, oni majú pocit, že treba postupovať rýchlejšie a že už nie je možné spolužiť s ľuďmi, ktorí nie sú rovnakého presvedčenia alebo ktorí sú dokonca iného náboženstva, že sa treba od nich izolovať. Ak sa to nepodarí, tak ich treba vytlačiť. A to je to nebezpečie. Títo imamovia, tí starí imamovia nám to hovoria. Hovoria, my sme bezbraní, oni sem prídu, majú veľa peňazí, majú svoje mimovládne organizácie, ktoré financuje Katar, Sádzka Arábia a podobne. Majú peniaze na to, aby živili deti v školách. Oni môžu organizovať cez mešity sociálne služby. Mešita to nie je len kostol. Mešita je aj hotel, reštaurácia, to je proste celý komplex služieb a my nemáme žiadne prostriedky, my nemáme peniaze, my nemáme e, budovy nič. A títo postupne vidia, ako ich ovičky im unikajú a nedokážu ich zadržať. A to je veľmi sofistikovaný konflikt, ktorému ja nerozumiem, i keď sa už o to roky zaujímam a myslím si, že je potrebné, aby miestne vlády pomohli, aby sa zapojili aby títo tradiční duchovní náboženskí lídrovia, ktorí zabezpečujú duchovné vedenie obyvateľstva, aby, sa, aby znovu získali kontrolu. Posledných 30 rokov totiž táto propaganda z Blízkeho východu, z a je o tom veľa kníh. Vyšlamka z kniha o islamskej obrode v Strednej Afrike, tam je mnoho vysvetlení, odporúčam túto knihu si prečítať. Prost, je potrebné, a e, vlády týchto štátov sú presvedčené, že je to potrebné, že je potrebné sa proti tomu postaviť, tak by sa toho mali ujať. Je to obyvateľstvo, je to muslimské obyvateľstvo, ale mohli by ovplyvňovať, či sa má tak alebo onak orientovať. A uvediem príklad, ktorý sa vám nepáči. Je to z Mauretánie. V posledných desiatich rokoch v Mauretánii vláda hrá veľmi divnú hru, najradikálnejším islamom, islamizmom, spolupracuje s nimi, kolabo, potom im dá ránu podpas, potom s nimi znovu spolupracuje, ale od roku 2005 v Mauretánii nebol teroristický útok. To je jediná krajina, ktorá sa s tým dokáže vysporiadať. Takže je treba tieto problémy troška roztriediť a hlavným problémom je ho vyriešiť a možno nie cez prizmu žien, problémov žien v Mauretánii, možno tie by sa mohli riešiť neskôr. Ako sa z islamu stal džihadistický islam? To je 30 rokov islamskej obrody a potom tam raz príde taký osvietenec, tak ako to bolo vždy v dejinách, ktorý príde k záveru, že kontakt s tými druhými je už neznesiteľný a v Nigérii sú hlavné obeti šialencov Bo- Boko Haram, nie kresťania, ale moslimovia. A teraz začínajú likvidovať aj veľkých predstaviteľov islamu, ktorí, e, ktorým nevyhovujú. Pán generál, E, takže teraz pokiaľ ide o vyzbrojenie malijskej armády, jediní tí, čo majú zbranie v takejto oblasti, ktorí, ktorí nemajú zbranie v tejto oblasti, armáda Mali a pritom je to región, kde je tak strašne veľa zbraní všade, len armáda ich nemá. Ďakujem, hovorí pani Barias. Ďakujem, súhlasím so všetkým, čo sa tu povedalo, vrátanie analýzy misi, ten misi a podobne. A ešte by som povedal niekoľko slov k tým zbraniam. Myslím si, že malijské skupiny sa neodzbroja. To hovorí, to súvisí aj s tým, čo ste povedali. Treba vidieť lokálny kontext. Pre Boko Haram, Boko Haram nie je ďaleko od Libie a líbyjské zbranie sa môžu dostať k Boko Haram, ale oni ich nepotrebujú. Preto oni idú k nigerijskej armáde, e, vylúpia ich a majú zbranie, alebo idú do Čadu. Aj z Čadu môžete získať zbranie. Je tam veľká rebelská história, história povstanie. Všetky zbranie sú tam. Taktiež v týchto je to tá istá línia, ktorá ide od rebelie až do armády. Sú to len tie rôzne stupne obchodovania. Proste tu sú tie toky z legálneho do nelegálneho alebo z nelegálneho do legálneho. Pretože keď si pozriete obstarávanie v Nigeri napríklad, tak to je to, ten najrentabilnejší trh obstarávania. Pozrite si, kto vyhráva zmluvy a máme, a máme aj ľudí, ktorí zodpovedajú za obchodovanie so zbraniami na sever, takže tam uvidíte veľa podobného. Takže lokálny kontext nám dáva veľa odpovedí na vaše otázky. Potom ešte nástroje EÚ a realizácia stratégie. To bola tá prvá pripomienka. Ja chcem byť optimista. Ja chcem povedať, že sahelská stratégia nebola len papierom, ktorý nemá žiadnu cenu. Je pravda, že výsledky a implementácia majú ešte mnoho priestoru na zlepšenie, než by sme to mohli nazvať úspešným prípadom. Ak by som mohla zdôrazniť jednu vec, je to úloha delegácií. Tam vidím zmenu za 2-3 roky. Vidím tam zmenu v úlohe delegácií. Ale žiaľ, pokiaľ ide o bezpečnostnú kapacitu, tak tam máme tie najme, tú najmenšiu kapacitu na delegáciách, ale delegácie sa stávajú dôležitejšími aktérmi. Napríklad v Mali, delegácia EÚ v Mali, keď tam idete a navštívite ich, tak vidíte, že sa stáva ehm, aktérom, zainteresovanou stranou a to je zmena. To je zmena pre EÚ, že sme prítomní tam, kde bolo len Francúzsko prítomné a vidíte, že pomaly aj iné členské štáty získavajú priestor Polsko, Dánsko, to znamená mnoho členských štátov, tam už zohráva svoju úlohu v teréne. Takže ja si myslím, že v prvom desaťročí 21. storočia sme mali Kongo ako naše labo a Mali. A generál má skúsenosti aj z Konga, je to oblasť, ktorú aj ja poznám. Možno sme v Kongo prepasli šancu, lebo vidíme, že teraz 20 rokov, 20 rokov po Mobutovi nedošlo k veľkému pokroku a my ako Európania sme prepasli šancu v Kongu, kde sme pomáhali pri rozvoji, rozvojovou pomocou a inými nástrojmi. To je ďalšia otázka pre inú diskusiu, ale Malia Sahel je teraz a toto je nové laboratórium pre nás a je na vás, ktorí ste priami aktéry E, aby sme tam dosiahli úspech. Pán e, Šadej, môžete sa prosím tiež vyjadriť? Áno, ďakujem pekne k tomu, čo povedal pán e, generál. Teda, že bol v tom teréne, tak otázka nástrojov je veľmi zložitá a vyžaduje si to istú koordinačnú prácu. Každý nástroj, ktorý dáte k dispozícii, má svoje výhody aj nevýhody. Myslím, že to, čo môžeme spraviť v teréne je e, nejakým spôsobom tú komplementaritu e, ošet, šetriť, aby tam boli tie financie napríklad z rozvojových e, fondov. To sa tiež môže použiť v niektorých prípadoch na financovanie výzbroja a výstroja e, niektorých jednotiek. Misie SDP tie majú také obmedzenejšie rozpočty. rozpočty. Takže dá sa to, to komplementárne čiastočne ošetriť. A ten prístup by bol potom vhodnejší, ale ako aj kolega povedal, obchod, teda boj proti obchodovaniu v regióne Sahelu, teda Sahari, v regióne Sahary, pardon, tak tam ide armáda do toho kontaktu, nie policia alebo národná garda alebo žandári. Čiže tiež tam dobrá otázka, ktorý nástroj by sme mohli podporiť za akým mechanizmom a za akým financovaním. A tam presne je to úloha členských štátov, ktoré by mali k tomuto prispievať. Videli sme, že v prípade Francúzska e, naozaj e, táto práca vykonaná bola, to treba uznať, ale myslím, že sú aj iné možnosti, iní partnery, ktorí by tiež mali k tomu prispievať viac. To všetko, ďakujem. Ďakujem. Čiže to je koniec tohto e, bodu. Ďakujem ešte raz všetkým panelistom za ich veľmi zaujímavé vystúpenia a určite by sme takéto niečo chceli aj počas e, pravidelných stretnutí e, predebatovať. E, ak by sme vás chceli predať ďalšie vystúpenie, tak určite sa na vás obrátime. Ďakujem.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 Ladies and gentlemen, please be seated. We start... Kolegovia, prosím, sadnite si, začneme rovno s ďalším bodom. Thank you. The next point. Mm, ďakujem. Ďalší bod v našom programe, vlastne posledný bod, je verejné vypočutie o tých nových bezpečnostných e, rizikách a hrozbách v zóne Arktiku. Arktidy, pardon. Toto je veľmi zložitá téma. Rozumiem sa, že sa na pozrieme z európskeho pohľadu. A teraz sa pozrieme na to, aké sú tu možnosti pre Európsku úniu, akoby sme mohli konať. To je téma, kde Európsky parlament už bol aktívny e, počas mnohých rokov. Ale najprv e, by som e, chcela medzi nami privítať našich panelistov. Obidvaja zastupujú Fínsko, ale majú rôzne funkcie. Pani Okela je analytikom v rámci ISS. A pán Martimo, kapitán Martimo, je dôstojníkom, ktorý je veľmi skúsený v mnohých oblastiach vrátane operácií a spoločných operácií s Polskom, ale pričom má veľké skúsenosti najmä v regióne západného Balkánu, kde bol veliteľom na námornej akadémii, respektíve takto, e, pardon, vo Fínsku, tam e, doma bol uh, pracoval na, na Malej akadémii. Takže najprv vystúpil pán Jokela a potom pán kapitán Martimo a potom uh, sa môžu vedrieť kolegovia. Thank you. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážení poslanci, chcel by som vám poďakovať za túto možnosť e, hovoriť tu o vývoji v Arktíde, o bezpečnostných výzvach v tomto regióne. Prednedávnom som začal pôsobiť v Inštitúte e, bezpečnostných štúdií a koordinujem tam projekt venovaný Arktíde. Takže budem hovoriť o prípravných prácach e, v rámci tohto projektu. Rád konštatujem, že vzhľadom na veľmi závažné e, bezpečnostné výzvy na východe a juhu Európskej únie je to zároveň E, záujem o vývoj e, na severe v inštitúciách. E, budeme hovoriť o rôznych geografických rozmeroch vonkajších aktivít únie, ktoré sú navzájom prepojené. V stručnom vystúpení chcem sa sústrediť na najnovší vývoj v oblasti bezpečnosti v Arktíde a spomeniem hlavné faktory hýbajúce súčasnými trendmi. Budem hovoriť o regionálnej stabilite a o nízkom konfliktnom potenciáli v Arktíde a spomeniem niektoré zvýšne výzvy s osobitným e, dôrazom na najnovšie vývoj v oblasti bezpečnosti a môj e, kolega z Fínska bude hovoriť viac o bezpečnostných e, hľadiskách a vývoji vo vojenskej sfére. Takže nízky konfliktný potenciál v Arktíde. Myslím si, že stabilita a spolupráca v Arktíde e, je vecou, ktorú stôrazňujú viacerí odborníci a to už viac rokov. Zatiaľ, čo e, e, Rusko v roku 2007 vstýčilo svoj, svoju vlajku na Severnom poli, čo naznačovalo určité súperenie a potenciál konfliktu. Neskorší vývoj však svedčí o zvyšnej spolupráci a o spoločnej snahe riešiť problémy. Najnovším príkladom je e, vyrovnanie územného sporu medzi e, Ruskom a Norskom v roku 2011. A sú tu viaceré dôležité faktory, ktoré e, podporujú stabilitu a spoluprácu v Arktíde. Predovšetkým máme spoločné výzvy, klimatické zmeny, problémy vonkajšieho prostredia, socioekonomické problémy súvisiace s rýchlou transformáciou sú spoločné pre štáty, severské štáty sú tu e, nepochybne spoločné záujmy e, realizácie e, ekonomického potenciálu ropa, plyn, nerastné suroviny a potreby dopravy si vyžadujú osobitnú know-how a dráhu technológiu. A to si zase vyžaduje spoluprácu a stabilitu investícií. Po tretie, Arktida nie e, neznámou krajinou alebo e, krajinou niekoho. Územie Arktidy je jasne demarkované a sú tu určité základy e, na riešenie prípadných sporov. Súčasné územné spory sú malopočetné, nie sú veľmi závažné. V podstate sa týkajú členských štátov NATO, ktoré pôsobia v Arktíde a podľa všetkého nie sú bezpečnostnou výzvou nové spory e, e, e, súvisiace s rozšírením kontinentálneho šelfu a výlučnými hospodárskymi zónami sa budú riešiť v rámci systému OS, dohovoru OSN v oblasti námorného práva a dokonca a tie členské štáty, teda štáty, ktoré nie sú členmi alebo nepodpísali tento dohovor, dohovor prislúbili, že budú sa riadiť ustanovenými dohovoru. E, zatiaľ, čo existujúce e, mechanizmy vylúčujú e, tvrdé vojenské spory. Aj vo vojenskej sfere máme určité spoluprácu, máme spoločné cvičenie alebo stretnutia vojenských odborníkov. Sú to aj praktické stimuly v tomto smere Napríklad súvisí to s námornou bezpečnosťou, s e, e, e, aktivitami v oblasti vyhľadovania a záchrany. To sú oblasti, kde je potrebná spolupráca a zdá sa, že je to v záujme všetkých arktických štátov. Existujú aj určité politické stimuly e, v zmysle dosahovania gentlemanských dohôd Čiže e, e, projekcia vojenskej síly by mala byť primeraná s prihľadnutím na strategické záujmy krajín Arktídy. E, základom nej písanej zmluvy je snaha vyhnúť sa dilemy v oblasti bezpečnosti, prípadne zbrojného súperenia. Najnovšie analýzy nášho inštitútu, ktoré sa aktualizuje, e, hovorí o tom, že význam tohto regiónu sa zvyšuje a to sa e, odzrkadlo aj na novšom e, vývoji v vojenskej sfére. Norsko, Dánsko a robili určité cvičenie v tomto regióne. Najdôležitejšie sú udalosti, ktoré sa dejú v Rusku do značnej miery e, to súvisí e, e, s tým, že severská flotila Ruska má obrovský význam. Tam, je, tam sú rozmestnené strategické ponorky, jadrové ponorky a sú tam veľké nerastné suroviny. Najnovšie správy analýzy poukazujú na určité spory a e, potenciálny konflikt e, v Arktide. Ja však dôvodím, že títo pozorovania sú relevantné, avšak bolo by predčasné hovoriť o tom, že e, stanovujú skutočnú hrozbu z hľadiska stability v Arktíde. Čo je ešte dôležitejšie, E, súčasný e, vývoj e, do značnej miery je pod vplyvom udalostí mimo Arktídy. Predovšetkým ide o krízu na Ukrajine a pnutie medzi Západom a Ruskom. Ehm, sankcie voči Rusku ovplyvnili spoluprácu medzi Ruskom a západnými projektmi E, pri ťažbe Európy. Zastavili sa spoločne projekty medzi Rosneftou a Exxonom Mobilom. Je možné, že tieto sankcie e, boli zôvodnené tak, že nespôsobia e, okamžité veľké ťažkosti pre Rusko, však vysielajú jasný signál a poukazujú na možné potenciálne náklady, ktoré bude znašať Rusko v dôsledku počítania si na Ukrajine. Nie majú úlohu hodnotiť dôsledky sankcií voči Rusku. E, v každom prípade tieto sankcie e, hovoria o tom, že treba e, konať v Arktíde nezávislo a že Rusko musí vyvíjať príslušné technológie a potenciál. A to zase môže zvýšiť rizika z hľadiska životného prostredia, prípadne dlhodobo udržateľného hospodárskeho rozvoja vo všeobecnosti. Navyše, napredovanie v Arktíde bez e, e, spolupráce so Západom môže mať aj určité politické dôsledky a dopady. Najmä e, bude to braniť tej spolupráci, ktorá sa predtým realizovala v oblasti Arktídy. Zatiaľ, čo možnosti Ruska vyvinúť potrebné technológie nie sú jasné. Mnohí hovoria o tom, že skôr ide o politickú retoriku a nie skutočnosť, avšak Rusko sa v súčasnosti snaží diverzifikovať eh, partnerstvo v oblasti energetiky, najmä rozvíja hm, spoluprácu s Čínou a je možné, že finančné zdroje Číny budú potrebné na to, aby e, Rusko mohlo nadalej e, realizovať svoju arktickú stratégiu a e, budovala infraštruktúru. Ak sa to tak stane, zvýši sa záujem Číny o Arktídu. Treba však poznamenať, že možnosti ruskej stratégie v Arktíde a možný záujem Číny treba vnímať kriticky hľadanie ropy v Arktíde v súčasnosti nie je ekonomicky e, výnosné, aj e, najmä pri súčasných cenách investícií do nových technológií a infraštruktúry sa spochybňujú alebo sa spochybňovali ešte pred e, nedávnym poklesom cien. Odborníci na energetiku tvrdia, že Rusko sa bude mať lepšie, ak bude realizovať projekty E, pri e, e, hľadaní ropy v tých regiónoch, kde už existuje potrebná infraštruktúra na Sibírii. Tým sa dostávame mm, k ďalšiemu dôležitému faktoru, ktorý tvorí bezpečnostné podmienky a síce fluktuácie na globálnom energetickom trhu. Súčasné kľúčové faktory hovoria o revolúcii v oblasti eh, uhľovodikov, o väčšom eh, využívaní obnoviteľných zdrojov. To eh, môže ovplyvniť ťažbu ropy v Arktíde, avšak dôsledky z hľadiska bezpečnosti pre Arktídu nie sú jasné. Hlavné krajiny, ktoré ťažia ropu a plyn, Norsko a Rusko chcú naďalej pôsobiť v tejto oblasti vo svojich výpočtoch vychádzajú z dlhodobých e, e, scenárov e, získovosti a e, samozrejme sú tam potenciálne možnosti. V súčasnosti sa e, vie, že Norsko bude e, e, v Arktide rozširovať svoje projekty v oblasti ťažby a e, ropy a e, e plynu najnovšie e, na roky Dánska a Grónska E, E, e, za polárnym kruhom svedčia o tom, že geopolitický význam tohto regiónu e, neklesa a skôr naopak. Napriek tomu, že títo nároky sa očakávali, teda tieto nároky sa očakávali a nikoho neprekvapili, pretože došlo k ratifikácii dohovoru OSN o námornom práve Avšak e, rozsah dôsledkov sa ukázal širšie, ako sa očakávalo. Tento proces bude pokračovať, pretože e, rovnako sa očakáva, že aj Rusko predloží ďalšie dôkazy pre svoje vlastné nároky, ktoré boli e, predložené predtým a ktoré konkurujú Dánsku, Kanáde a ďalším krajinám, ktoré majú pobrežie E, e, v Arktíde a ktoré môžu prísť so svojimi vlastnými nárokmi. To znamená, že proces e, v štruktúrach OSN bude dlhodobý, nebudú jasné rozhodnutia, ale skôr odporúčania súvisiace s presvedčivými vedeckými dôkazmi počas bilaterálnych rozhovorov s dotknutými krajinami a to si vyžiada ešte veľmi veľa rokov, zhruba 20 e, rokov, až potom všetky tieto navzájom konkurujúce nároky a potenciálne územné spory sa vyrovnajú. To znamená, že zostáva dôležitá otázka spolupráce e, a mechanizmov e, dôležitých pre Arktídu systém OSN, UNCOS a Medzinárodná námorná organizácia, Arktická rada a ďalšie rady. Vystáva otázka, či súčasné základy sú dostačujúce, aby sme mali priateľné riešenie v prípade nových sporov a väčšieho súperenia, alebo e, či e, kľúčové partnery budú e, zabezpečovať svoje záujmy inými nástrojmi prostredníctvom geopolitických hier a využitím svojej moci, vrátane vojenskej moci. Ďakujem pekne, pani Adami. Thank you, sir. Now... Ďakujem veľmi pekne. A teraz mám slovo uh, Marie Moch. Áno, ďakujem. Uh, pani predsednička, dámy a páni, ja chcem hovoriť o rozvoji vojenských spôsobilostí v Arktike. V prvom rade ďakujem veľmi pekne za zorganizovanie tohto hearingu. Som námorný kapitán na dôchodku a pracujem na Fínskom ministerstve obrany. Nedávno som začal ako na projekte na novom o, Euró- na novom projekte PTM, to je náš projekt v Artike skôr ako sme zložili tým, bolo veľmi dobre si ujasniť, o čom je ten, táto problematika, ako vyzerá táto oblasť, ako má vyzerať úloha EÚ v Arktike v budúcnosti. Rok 2013, vtedy túto štúdiu e, pripravili piati admiráli na dôchodku. Tie, tí pripravili dobré východisko pre projekt MK z hľadiska námorných víziev, ukázali na úzke miesta nedostatky našich síl v Arktike a to sa týka všetkých arktických krajín a tretich krajín. Správa z roku 2012 je vo veľkom obraze stále relevantná krajiny, ktoré chcú operovať v Arktike, nerozvinuli dostatočne svoje severské spôsobilosti. Ako sme už počuli, Rusko nedávno začalo posilňovať vojenské spôsobilosti v Arktike v praxi, rozvíjajú svoje štruktúry riadenia a podobne, ako aj Navy Spojených štátov pripravila plán na roky 2014 až 30, aby rozvinula svoje arktické spôsobilosti. Uvidíme, ako to bude vyzerať v praxi. Mnohé prierezové štúdie ukazujú rôzne aspekty, ktoré sú všeobecného charakteru, rôzne oblasti záujmu všeobecného charakteru. EU v Arktike Naša prítomnosť a záujem tam je už e, momentálne veľká. Európska bezpečnostná stratégia, naša námorná bezpečnostná stratégia, integrovaná námorná politika a 2012 e, e, vyhlásenie komisie o Arktike sú tie základné dokumenty, ktoré definujú naše záujmy na severe. Naša prítomnosť Spojené kráľovstvo tiež susedí so severskými vodami a Norsko a Island, severské krajiny, sú našimi blízkymi partnermi. Naša námorná bezpečnostná stratégia z júna 2014 uvádza rôzne námorné rizika a hrozby, ako použitie sily proti členským štátom, občanom, hospodárskym záujmom, trestné činy, terorizmus, šírenie e, terorizmu a environmentálne rizika. Arktická oblasť tu ale nepredstavuje žiadne výnimky, ako sme povedali v tomto e, dokumente SDU 222, ktorý sa tiež nazýva doložka Solidarity, sa hovorí o potrebe, aby členské štáty preukázali solidaritu, keď je to potrebné. Keď by sme si... E, mám, Úloha EÚ by mohla byť na základe týchto podkladov v tom, že bude podporovať členské štáty pri sporoch o zvrchovanosti, že by bola určujúcim prvkom pri e, vytváraniach noriem, ktoré sa týkajú rôznych oblastí, či životného prostredia, pôvodného obyvateľstva a podobne. Teraz námorné spôsobilosti, komplexný prístup je prijatým modusom operandy v našej spoločnej bezpečnosti obranej politike. Aj na severe, až aj konkrétne na ďalekom severe, majú tieto spôsobilosti podporovať um, civilné akcie z PBOB. Uh, eh, ako sme, vlastne dokument hovorí, že to neznamená militarizáciu, predstavuje to dôležitý prvok komplexného prístupu k riešeniu problémov v Arktike. Arktika je veľmi náročná oblasť na operácie. E, tým autorov e, identifikoval mnohé kritické oblasti, ako napríklad nedostatok informácií o počasí napevnenia morí, nedostatok map, keďže chýbajú podrobné geografické informácie, nedostatok komunikačných systémov, nedostatok dohľadu, ktorý by ukazoval bezpečnostný obraz, nedostatok efektívnych prostriedkov na záchranné akcie, nedostatok prostriedok na riešenie environmentálnych rizik, ako je onigolia alebo jadrové odpadu, nedostatok e, spoločných predpisov pre budovanie lodín pre Arktiku. Tá bude študovať tieto slabé miesta a budeme podporovať rozvoj spôsobilosti Hľadom na ohrozenia rizika v Arktike tá definuje potrebné spôsobilosti na riešenie týchto problémov, ktoré sa týkajú či už kybernetického priestoru, ovzdušia, pôdy, mora a podobne. Na jednej strane máme to, čo potrebuje, a na druhej strane sú existujúce spôsobilosti, ktoré ukazujú chýbajúce miesta, absencie a to budeme potom, e, to potom usporiadame podľa priority. Pokiaľ, e, ako vidíme, tieto e, spôsobilosti majú rôzne nedostatky a budú sa musieť riešiť. Študujeme ich teraz spolu s viacerými medzinárodnými organizáciami ako aj EÚ a existujú už niektoré správne riešenia. Napríklad Fínsko môže veľa ponúknuť, keď máme riešiť otázky budovania lodi pre vojenské aj civilné účely. Naša práca, ktorá sa týka o spoločnom vzdielaní informácií, ktor, alebo toho, čo sa už fe, finalizovalo, napríklad Majsúr námorný dohľad predstavuje určitý podklad pre dohľad v Arktike. Tento zoznam tiež ukazuje, aké schopnosti, aký duálny účel tu máme, keď máme riešiť vojenské a civilné oblasti, musíme zdôrazňovať aj ten komplexný prístup. Žiaden členský štát si sám nemôže dovoliť riešiť tieto problémy sám. Preto musíme spájať existujúce aj plánované kapacity a musíme spolupracovať s ďalšími organizáciami a krajinami. Povedalo sa, že peacekeeping nie je pre vojakov, ale vojaci sú tí jediní, ktorí to dokážu robiť. To isté platí aj pre bezpečnosť na eh, ďalekom eh, severe. Tie tvrdé podmienky tam si vyžadujú osobitný tréning, postupy, materiál. Eh, vojenské síly sú tým hrotom, ktorý spraví zo ďalekého severu bezpečnú oblasť. A ďakujem vám za vašu pozornosť. Rád odpoviem na vaše otázky. Ďakujem. Thank you, certainly. Now I will open. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som začala diskusiu a uh, e, nie len vyjadrenie, ale aj otázky na adresu oboch prednášajúcich. Ako vyzerá posledný vývoj v rámci Arktick- Rady pre arktickú spoluprácu? Čo sa očakáva od kanadského predsedníctva? A ako to vyzerá aj s rozšíreným okruhom pozorovateľov a aké sú tieto fóra na spoluprácu. A teraz by som dala slovo pánu Gellerovi. Áno, ďakujem veľmi pekne páni za vašu prezentáciu. Bol som spravodajcom pre Arktiku v poslednom e, parlamente. Pripravili sme komplexnú správu o tejto situácii a tieto veci sú veľmi relevantné pre nás, aj pre Arktiku. Máme tu určité, spoloč, určité spoločné témy. A pokiaľ ide o bezpečnosť, a to, správa sa pripravila v roku 2011, tak to bolo relatívne krátke a povedali sme, že dúfame, že spolupráca medzi dotknutými krajinami, ďalšími krajinami bude prevládať a že sa nebudeme pozerať na Arktiku ako na priestor pretekov zbrojení alebo tvorby napätia. Ako ste správne povedali, došlo tu k určitým k určitému rastu nápetia medzi Ruskom a Západom a to vedie aj k väčšej vojenskej aktivite na ruskej strane. Zdá sa, že oživujú určité stanice, ktoré mali v minulosti a aby zvýšili svoju fyzickú prítomnosť a kontrolujú, čo sa deje a nemužná E, Islandia podobne vypušťajú také balóniky, aby zistili, či dávame dostatočne pozor. A viem si predstaviť, že vy ako Fínsko, ktoré máte 1400 km kilometrov hranicu s Ruskom, e, ste tiež veľmi e, ostražití, pokiaľ ide o aktivity Ruska a keď preverujú, nakoľko ste ostražití. Ja by som sa vyjadril tomuto takým spôsobom, že dúfam, že Arktida môže byť ešte stále, keďže je to tak dosť na severe, že bude vzdialenou od konfliktných oblastí a dúfam, že tie oblasti, ktoré sme identifikovali pre spoluprácu, sa dokážu zachovať do takej miery, že by sa využili potom neskôr, keď sa dokážeme dohodnúť na tom, že by sme pokračovali tam, kde sme boli. Máme, došlo pred dvomi rokmi k riešeniu sporu medzi Norskom a Ruskom, ktoré hraní na mori, pokiaľ ide o plynové polia a podobne. Tak sa to má riešiť, si myslím. A my ako EÚ Samozrejme hodnotíme, čo je naša kapacita, čo potrebujeme, ale mali by sme súčasne nechať otvorené e, naše kanály aj na severe. Je to veľmi ťažké, náročné tam byť aktívny a spolupráca je dobrým spôsobom, ako prekonať tieto problémy. Našťastie je tam dostatočne chladno a je to dosť ďaleko od e, islamských extrémistov, tak dúfam, že tam nebude v najbližšej budúcnosti veľa pirátov alebo džihadistov. Takže aspoň tu môžeme mať tú istotu, že nie sme po, e, pod okamžitým tou hrozbou. Pán Marak Jurak, prosím. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše informácie o význame Arktiky z hľadiska vojenského aj ekonomického. Len jedna vec. V prípade Ruska sa zdá, že Rusko sa pozerá na Arktiku ako na novú Sibír, nový zdroj energie, energetických zdrojov. Takže vidí, sú tam určite nové zdroje. Záleží samozrejme aj na internom vývoje v Rusku a to, čo vidíme v prípade Ruska, je ruský rozpočet a e, ich vývoz, lebo žijú z vývozu plynu a ropy. A po druhé je tu potom tá otázka využitia obchodu ekonomickej výmeny, keď hovoríme o spolupráci, ale to je tlak na druhé krajiny. Takže kde sú tieto nové zdroje ropy a plynu? Tak to je dôležité z ekonomického hľadiska. Je to určite oblasť, ktorú môžu využiť na to, aby vyvíjali tlak. A preto v našom regióne si to uvedomujeme, Fínsko, Švedsko, ostatní, všetci závisíme na ruských energetických zdrojoch a preto je to veľmi dôležitá téma. Ďalšia vec sa týka vojenského rozmeru. Ja nezdielam ten optimizmus predrečníkov, pretože ľudia hovoria, že Afrika je veľmi horúca krajina, a spomínam si na film z detstva, čierno film, boli tam Francúzi, Nemci, Prvá svetová vojna a odkaz na Afriku a ja viem, že vtedy to nebolo miesto záujmom, miestom záujmu a rôzne kolonisti tam bojovali o priestor v Afrike, ale dneska je situácia iná ale momentálne sa zaoberáme Arktikou a vidíme medzinárodnú globulálnu súťaž, ktorá smeruje k ovládnutiu všetkých týchto súrovín, nerastov, zdrojov energie. Takže musíme sa tým veľmi pozorne zaoberať a nemali by sme byť prioptimistickí najmä keď posudzujeme úlohu Ruska a ich vojenskú dominantnosť v Arktike. Možno, že zatiaľ sú to len sny, ale vidíme, že posilňujú svoju prítomnosť v arktickom regióne. A keď si pozrieme ich letectvo a ich flotilu ponoriek, tak tie viacúčelové rakety, ktoré majú. Vieme, že, majú, že minister vydal vyhlásenie a je to dôležitý politik na, e, v Kremli a oznámil prípravu zvyšovania prítomnosti v Arktike. A keď počujete takéto vyhlásenia, tak je to zrejme veľmi vážna vec a nás to núti zaoberať sa týmito výzvami, rozširovaním ruskej hranice v Arktíde, tak, aby sme, pretože oni sa chcú zmocniť všetci týchto vzácných zdrojov, a to je určite e, kľúčový prvok na, e, pri ochrane záujmov v regióne, pretože Rusko sa snaží chrániť svoje záujmy a šíriť vplyv. Videli sme to na Kryme, videli sme, čo ruská armáda robí a čo ich letectvo robí e, v oblasti Pobaltia pri Fínsku. Toto sú veci, ktoré treba zvážiť, ktoré treba zohľadniť, najmä keď e, skúmame oblasť Arktiky. Ďakujem. Ďalší, prosím. Ďakujem, pani predsednička. Je už neskoro. Ja sa ospravedlňujem za to, že hovorím, ale mám takú taký pocit povinnosti vyjadriť sa. Keď som mal 6 rokov, môj, ro- môj otec sa vrátil z Antarktídy, bol tam 2 roky na expedícii. A pýtal som sa ho, aké to bolo. Povedal mi, je to veľmi zaujímavé. Boli tam dobrí Poliaci a jeden Nemec. Takže to troška opisuje situáciu aj teraz pri Arktike. Som veľmi rád, že výbor SEDE venuje pozornosť Arktike Ja nebudem teraz sa vyjadrovať, že či to, čo povedali rečníci, je e, správnejšie, alebo to, čo povedal kolega, je správnejšie. Pre mňa je takáto otázka. Ak predpokladáme, že v súčasnej situácii Rusko bude mať väčší záujem o využívanie, o ťažbu nerastov surovín z Arktiky, pretože musí dať niečo Číne, ja by som to ani nenazval dobrý, obchod, ob, dobrý obchodný dýn, ale je to nejaký ruský pocit povinnosti dať niečo Číne, tak si myslím, že nemá na to zdroje, takže to pre nich naliehavé. A taktiež je zaujímavé sledovať to, že Dánsko má zaujímavé iniciatívy e, v oblasti nárokov e, v Arktike a súčasne jediná krajina, ktorá je mimo spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky. Majú tam opt-out, takže by mali preskúmať možnosti, ktoré by ich priblížili k EÚ. A po tretie, znovu sa mi potvrdilo, že tí, ktorí si mysleli, že Rusko má nejaké myšlienky v pozadí po roku 2007, keď urobili e, to gesto po roku 2007, ale je to vlastne ako v hokeji a v basketbale. Urobia nejaký ťah jedným smerom, aby sa, ste si mysleli, že idú tým smerom, ale vlastne potom zautočíme na Gruzinsko, lebo to je náš cieľ. Takže ja si nemyslím, že ich nároky, požiadavky treba brať vážne. A možno tá Arktická rada, to je naozaj to jediné fórum, pretože v OSN musia prestierať, že sú super veľmoc, ale v Arktike sa môžu správať racionálnejšie. Môžeme ich zvádzať alebo presviečať, aby boli racionálni pri e, arktických otázkach. To by mohlo byť dobré. Takže ten jediný problém, ktorý vidím ja a ktorý sme nevedeli vyriešiť v minulosti, je, že Arktická rada bude akceptovať EÚ e, za stáleho pozorovateľa, aby sme mohli pokračovať tu na tejto práci. A chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, bolo to veľmi zaujímavé a budeme o tom hovoriť ešte aj neskôr. Ďakujem. Ďakujem, určite budeme o Arktike ešte hovoriť pravidelne a častokrát. Zdá sa, že to nie je zatiaľ také veľmi horúce. Skôr ako dám slovo našim panelistom, ešte aj ja chcem povedať jednu vec a síce to súvisí s tým, čo povedal Marie Curax, keď sa rada rozhodla uvaliť ekonomické sankcie na Rusko, tak je veľmi dôležité pre tieto sankcie, aby boli komplexné a aby sme nevylúčili niektoré oblasti, kde si myslíme, že je to bezpečné, spolupracovať, pretože nebezpečenstvo je také, že my si myslíme, že sú to dôležité pozitívne veci a potom sú, a že tam sú menšie problémy. A nebezpečie je taký, že e, sa to ťažko rieši a preto sankcie, ktoré súvisia s Ukrajinou, sú racionálne a ďalšie sankcie by mohli byť diskutabilné. Takže ja si myslím, že súčasný postoj Európskej únie je správny a chcem zablahoželať rade e, k tomuto rozhodnutiu. A teraz prosím, e, keby ste mohli panelisti odpovedať. Thank you, members of the parliament. Ďakujem pekne. Ak začnem tou Arktickou radou a s mojou analýzou tej práce, ktorá sa vykoná momentálne na Arktickej rade, tak myslím, že prvá vec, ktorú treba povedať je, že rada sa posilnila za posledné roky a to že Všetky, všetci členovia Arktickej rady potvrdili, že sú odhodlaní tam pracovať aj naďalej. E, pracujú tam v rôznych oblastiach, posilňujú organizáciu a chcú, aby sa z nej stala plnohodnotná medzinárodná organizácia. Nedávny vývoj na Arktickej rade, ktorý som tu aj spomínal, je počet krajín, ktorí sú permanentní pozorovateľi momentálne sú tam zahrnutí už aj krajiny, ktoré sú veľmi vzdialené od Arktidy, ako napríklad Singapur. A to vám e, jasne hovorí, nakoľko e, dôležitá táto e, téma je, nakoľko veľký záujem o Arktidu je na svete. Dôvod, prečo EÚ neumožnila to, aby sa stala, teda nebola umožnená, aby sa stala permanent, pozorovateľom. To je taká citlivá politická otázka, ale myslím si, že súčasná analýza je taká, že aj ak by Rusko nebolo vyslovene proti členstvu EÚ, teda aby sa stalo permanentným pozorovateľom, tak eh, je to alebo bolo by to asi aj e, tak komplikované, hoci nie je e, už teda všetká nádej stratená. V každom prípade EÚ je ešte aktívna a bude pozývaná na stretnutia Arktickej rady, bude tam prítomná. Čiže aj keď ten proces možno bol trochu presunutý najskôr, tak Európska únia e, a je prítomnosť naďalej na tejto Arktickej rade je a naďalej bude. Ale sú tu isté obavy, že niektoré kľúčové projekty, ktoré boli veľmi plodné v rámci rady, sa možno pozastavia, lebo je tu rastúci, rastúce napätie a je tu sa snaha teraz nájsť vhodné projekty, ktoré by mohli byť vykonané, aj ak eh, tie eh, teda v kontexte tých vyšších napätí, no, vyššieho napätia medzi Ruskom a Západom. A táto Arktická rada je aj dôležitá hľadiska širších, širšieho vývoja v Arktide, pretože Arktická rada nie je kľúčovým orgánom, ktorý môže riešiť teritoriálne spory. To určite bude rámec OSN. Ale Arktická rada je so platformou, v rámci ktorej vlády eh, sa jednoducho odhodlali a zaviazali sa, že budú na tom e, systéme OSN e, sa podielať a takisto aj na tých e, postupoch riešenia sporov, ktoré sú relevantné pre Arktidu. Treba takisto povedať, že Arktická rada sa nevenuje bezpečnostným otázkam ako takým. Tieto boli, dá sa povedať, dané bokom od začiatku. Najprv tam boli tie vedecké témy, veda, teda životné prostredie, klimatické zmeny, ale bezpečnostné otázky tam zahrnuté neboli. A celkom dobrý dôvod je ten, že Arktická rada e, funguje e, dobre a vlastne aj z tohto hľadiska funguje dobre. Ale myslím si, že funkcia možnosti spolupráce v Arktickej rade tie musia byť e, vyhodnocované priebežne a myslím si, že to je e, dobrá e, myšlienka takto zohľadňovať. Predsedníctvom Arktickej rady teraz bude USA, preberá na seba to, túce predsedníctvo a aj pán vyslanec navštívil nedávno Fínsko a už oni spolupracujú s Fínskom na tom, aby možno si porovnali tie poznámky, pretože Fínsko potom po USA bude zase predsedom Arktickej rady, takže je tam istá snaha e, aby sme si tak odozdali tie skúsenosti, aby Arktická rada bola relevantným aktérom na scéne. Potom tu bola veľká otázka, ktorá tu bola spomenutá, samozrejme na mnohých e, vypočutiach sa hovorí o Rusku, o ruských aktivitách, či Rusko stále e, pracuje takým e, konštruktívnym spôsobom, ako tomu bolo v minulosti v Arktide, alebo či, keďže tá situácia inde sa vyvinula iným smerom, tak či z toho vyplýva asertívnejší prístup Ruska aj e, v prípade Arktidu. Arktidy. Musím povedať, že na toto nemáme jednoznačnú odpoveď. Ťažko to v súčasnosti jednoznačne pomenovať. My máme k dispozícii istý druh informácií, otvorené zdroje oficiálnej informácie, takže neviem vám to jednoznačne povedať, ale rozhodne je tu možný aj tento scenár, teda že Rusko je asertívnejšie e, e, v zóne Arktidy, treba s tým e, seriózne rátať v každom prípade, ale myslím si, že to, čo tu už povedali aj viacerí poslanci, aj nakoniec ja som to povedal na uh, mojej prezentácii, že nemalo by sa to vnímať ako nejaký jediný eh, rozhodujúci prvok. Sú tu aj iné potreby, isté iné motivácie, ktoré vedli tej spolupráci a myslím si, že keď sa zoberú ruské vojenské aktivity, je dôležité pamätať na to, že ruská prítomnosť uh, v Arktide už tu bola dlhodobo z rôznych e, dôvodov. Je to preto, lebo je to vlastne globálna vojenská prítomnosť na svete. Ruska vôbec e, vychádza aj z tej arktickej prítomnosti. E, Rusko modernizuje svoje vojenské schopnosti už niekoľko rokov a to sa týka aj tých arktických zrenenia, keď samozrejme my vo Fínsku e, sme veľmi pozorní vždy, keď e, Rusko tam e, na základe dáva nejaké nové jednotky alebo vysiela nových vojakov, najmä pokiaľ sa títo nachádzajú, e, alebo tieto, e, veľmi blízko k našim hraniciam. Takže to by asi bolo všetko. A ešte vystúpi kolega Martimo. Áno, ja už dodám iba pár vecí k tomu, eh, čo sa tu preberalo, k tým témam. Poprvé, je to do istej miery paradox rozvoj vojenských e, kapacít a potom povedať, že to nie je militarizácia. Ale my eh, nehovoríme o tom, že sa tu má niečo militarizovať, iba že treba zabezpečiť bezpečnosť tej oblasti. V súčasnosti, pokiaľ tieto hodnotenia globálneho oteplenia sú presné, tak vlastne naozaj eh, je najvyšší čas, aby sme začali tieto eh, vojenské aj civilné kapacity eh, budovať, pretože chvíľku to trvá, kým to dáte dokopy. Čiže teraz je E, situácia, kedy treba konať. Ja tiež mám e, vojenské pozadie a preto e, vždy mám tendenciu myslieť na, to, na tú najhoršiu možnosť, na najhorší scenár, teda nemám luxus nevšímať si aj práve tento vojenský iný aspekt, to je tiež súčasť našich kalkulov, nakoniec akým spôsobom sa to bude vyvíjať. To sa všetko ešte uvidí, ale Možno už viete, že je tu istá definícia vojenskej hrozby, jednak e, schopnosť, e, možnosť a e, ochota také, takú hrozbu využiť. Momentálne v Arktide je tam tento potenciál, tí, čo, to, čo majú ten potenciál, majú aj tie zručnosti, ale či majú tú volu, to je tá otázka. Čo som ja teraz čítal, tak vychádza mi z toho, že tá vôľa tam nie je nejaká vysoká, nikto nechce nejakým spôsobom navyšovať napätie v danom regióne. V každom prípade platí, že treba na to pamätať, netreba to nejakým spôsobom úplne ignorovať alebo potlačať do úzadia. Potom e, ďalšia e, téma, napríklad e, kanadskí kolegovia majú isté obavy, pokiaľ ide o aktivity tejto oblasti v tom zmysle, že e, proste v e, tomto regióne nie je poriadok, nejaký, e, nejaký systém nastavený a myslím, že to uvidíme aj v budúcnosti. Pre nich je to náročná, nebezpečná oblasť pre fungovanie, ale keď to proste nebude právny štát, keď tam nebude poriadok zabezpečený, tak proste vyplávajú z toho isté ďalšie rizika, to som chcel povedať. Môžete sa tiež vyjadriť k možnosti nejakých e, rýchlejších e, námorných pohybov, teda, že by tam bolo viac e, námorných ciest pre obchodné zásielky, teda námorné cesty, takéto niečo. Madam Chair, it... Vážená pani predsednička, je pravda, že námorné cesty mm, sú predmetom záujmu viacerých obchodných e, veľmocí a to z časti vysvetľuje, prečo je teraz taký veľký záujem o Arktídu vrátanie aj statusu stáleho pozorovateľa v Arktickej e, rade. Avšak všetky výpočty, ktoré poznám, hovoria o tom, že v určitom období sa príliš e, veľa e, prehnane hovorilo o Artíde, či už išlo o hľovodikových zdrojoch alebo dopravných trasách. Vtedy e, sa predpokladal väčší potenciál ako to, čo je realizovateľné v dohľadnej budúcnosti reálie životného prostredia nebia Arktidy e, e, svedčia o tom, že z hľadiska námornej e, dopravy to je mimoriadne komplikované. Vyžaduje to veľmi bezpečné plavidla, skvelé navigačné služby s tým, aby plavidle e, dokázali prekonať e, ľad aj napriek tomu, že objem obchodu sa v ostatnom čase zvyšuje alebo sa zvyšoval určitý čas e, potom poklesol, pretože podporné služby, najmä tá severská cesta, pozdĺž ruského e, e, pobrežia e, sa ako nie je veľmi konkurencieschopná. Ale je to určitý potenciál vzhľadom na stenčujúce sa vrstvy ľadu na severe aj s prihľadnutím na záležitosť správy týchto námorných tras. Tam sú určité spory alebo možnosť nedohody medzi jednotlivými subjektmi alebo štátmi z hľadiska toho, kto bude riadiť navigáciu, aké, e, ako sa to bude spoplatňovať. Takisto je tu časový e, tlak a to posilňuje neistotu z hľadiska obchodnej príležitosti. Takže potenciálny záujem tam je, ale prehnané očakávania, ktoré predpokladali e, rýchle e, zmeny dopravných tepien. E, to je niečo, na čo musíme počkať. To je hudba budúcnosti. Ďakujem pekne. Rada by som ukončila naše zasadnutie. Veľmi pekne vám, vážené pani, ďakujem za mimoriadne zaujímavé prezentácie a prajeme Fínsku veľa úspechov počas nasledujúceho predsedníctva Arktickej rady. A nepochybne zostaneme na pozore, budeme sledovať vývoj situácie e, v Arktíde. Budeme sa tomu venovať. Veľmi pekne ďakujeme. E, máme ešte niečo v rámci bodu rôzne. Zdá sa, že nie. V takom prípade rada by som vám pripomenula, že nasledujúca schôdza sa bude konať 29. januára o 9. Takže prirodzene vás všetkých srdečne vítam. Ďakujem.